Dobré popoludne. Budem predsedať dnešnému zasadnutiu po španielsky. Estimados... Vážení kolegovia, 5. septembra 2019 koordinátori výboru LIBE sa dohodli zorganizovať výmenu názorov na pôde tohto výboru výmenu názorov k citlivej otázke detí zahraničných bojovníkov, ktorí sú v Sýrii a v Iraku a ich možného návratu či repatriácie do Európskej únie. Koordinátori sa dohodli, že prizvú aj podvýbory 2 a SEDE, a, tieto, a poslanci týchto dvoch podvýborov sa dnes k nám pripájajú. Vzhľadom na nedávny vývoj v regióne, ako aj mnohé prípady, mnohé súdne prípady v niektorých členských štátoch, ktoré vyvolali reakcie, ale ktoré vyvolali aj rôzniace sa názory a vzhľadom na túto skutočnosť, na tento vývoj sa zdalo byť veľmi relevantné zorganizovať rozpravu práve na túto tému. Potrebujeme európske riešenie tohto problému, spoločné riešenie. A ja verím, že naša rozprava prispeje k hľadaniu spoločného riešenia. Dovolte mi medzi nami privítať podpredsedničky podvýborov Drua a Sede, pani Arenu a pani Luazo, ako aj našich kolegov. V tejto chvíli by som rada oslovila pani Arenu. Najprv, prepačte, poprosím pani Luazo, aby vystúpila s úvodným vyhlásením a potom následne si vypočujeme prejavy našich hostí a budeme im môcť klásť otázky a pripomienkovať ich vystúpenia. Ešte by som chcela upozorniť, pripomenúť, že rodinní príslušníci niektorých z detí, ktoré sú takýmto, eh, ktorí sú zasiahnutí touto situáciou, sú medzi nami v miestnosti ja som eh, ich už predtým pozdravila, ale opätovne tak robím a chcem ich eh, v mene nášho výboru pozdraviť, privítať tu medzi nami a zo srdca si želáme, aby táto rozpráva naozaj prispela k, k, k vytvoreniu koordinovaného prístupu tejto otázke. Je tu pani Malika Malmi, pani Vajat Barisui, pán Gris Butalis, pani, pani Sara Delchoven, pani Samira Laken, pani Žildisk, Karavan, pani Fatiha Lakha, pani Nadin Rosa Roso, pani Gita Belhach, pani Navila Sus. Vítajte ešte raz. Vítam vás na zaznutí nášho výboru. Z celého srdca vám želám len to najlepšie medzi nami už sú pani Arena a pani Luazo a hneď odovzdávam slovo na dve minútky. Najprv pani Luazo a následne pani Arene. Vítajte, vítajte medzi nami. Pani Luazo, nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj te. Téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, je veľmi bolestivou témou vzhľadom na to, že sa týka situácie, ktorá je absolútne netolerovateľná. Pri tejto tra- tragédii budeme hovoriť o osudoch e, detí, predovšetkým o sírskych deťoch, pričom nikto z nich, žiadne z týchto detí neniesie zodpovednosť za to utrpenie, ktorým, e, ktorému musia čeliť a ktorému, ktorým prechádzajú. Budeme diskutovať aj o osude európskych detí, ktoré sú momentálne v Sýrii a ktoré mnohé z nich sa narodili v Sýrii. E, nemôžu za e, zločiny, ktoré niektorí z ich rodičov mohli prípadne spáchať, nemôžu za to a nezaslúžia si trpieť. Ich rodičia e, v podstate súhlasili s tým, že um, ich deti budú takýmto spôsobom trpieť, pretože uh, bojujú za kalifát. Uh, islamský štát a rodičia týchto detí um, majú zodpovednosť za ich situáciu, ale dnes sa chceme pozrieť aj na to, Eh, aká je naša úloha, prečo sme my zodpovední a čo môžeme urobiť, akým spôsobom bojovať proti takýmto hrozným činom a proti takéto hroznej situácii. Eh, chceme konať, niektoré členské štáty už podnikli iniciatívy a tieto iniciatívy by sme mali vyzdvihnúť ale zároveň sa tieto iniciatívy stretli aj s ťažkosťami. Tieto ťažkosti e, si musíme jasne pomenovať, e, aby sa ďalej nezhoršovali. Pokiaľ ide o bezpečnosť e, v, vo vojnových zónach, bezpečnosť nie je zabezpečená len pre deti, ale aj pre ich matky a pre mnohé ženy, ktoré tam žijú. Vieme, že um, treba konať, preto by sme sa mali pozrieť na to, čo treba urobiť, pretože uh, ponechať tieto deti svojmu osudu uh, nepomôže ani nám, nepomôže to zvýšeniu bezpečnosti ani v Európe, ani v regióne, kde žijú. Dúfajme, že ešte nie je prí, e, príliš neskoro. Pekne ďakujem pani Loazo. Pani Arena, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie e, zúčastniť sa na tejto diskusii o deťoch zahraničných bojovníkov. Bohužiaľ ide o tému, e, ktorú e, mnohé vlády našich členských štátov vôbec neriešia, zatvárajú pred ňou oči, ako už povedala Natali. Ak budeme zatvárať oči a ponecháme tieto deti svojmu osudu, nič sa nevyrieši. Vo všeobecnosti e, deti, ktoré žijú vo vojnových alebo konfliktných zónach, je nesmierne ťažká a ich rodičia v mnohých prípadoch e, spáchali rôzne trestné činy, ale ich deti sú, stále musíme vnímať ako obete. E, správa medzinárodných humanitárnych organizácií hovorí aj o psychologických dopadoch, ktoré táto situácia má na deti a ide nielen o krátkodobé dôsledky, ale aj o dlhodobé a strednodobé dôsledky, nielen na deti samotné, ale aj na celú spoločnosť. E, keď ide o deti, vždy sa treba snažiť situáciu vyriešiť. E, detskí psychológovia e, hovoria veľa o tom, že tieto deti si potom celý život so sebou nesú následky e, násilia, ktorému musia čeliť a nesú si so sebou aj traumy, ktoré prežili a potom sa nachádzajú v začarovanom kruhu násilia počas celého svojho života. Eh, náš parlament 20. novembra bude eh, organizovať eh, konferenciu na vysokej úrovni, ktorá sa bude venovať tejto problematike, pretože oslavujeme výročie dohovoru o právach dieťaťa. V tomto dohovoru, dohovore sa uvádza, že dieťa má právo na život, dieťa má právo na národnosť, a má právo na to, aby sa chránila jeho identita, má právo na to, aby žilo so svojou rodinou a so svojimi rodičmi. Má právo na ochranu zo strany zákona svojho štátu a e, všetky krajiny by mali deti chrániť čo najlepším spôsobom, tak aby ich práva boli zabezpečené. E, ide o povinnosť, ktorú teda máme na základe dohovoru, ale nie všetky naše vlády túto, tieto povinnosti rešpektujú a e, takéto deti naďalej žijú v hrozných podmienkach e, a ich rodičia m, sú zahraničnými bojovníkmi. Práve preto by sme mali e, m, posilniť naše kroky aj z politického hľadiska. Vieme, že niektorí rodičia ich príbuz- a príbuzní týchto detí tiež prechádzajú veľmi ťažkou situáciou. E, Eh, môžeme si povedať, dobre, poďme niečo urobiť, nebojme sa, poďme odsúdiť ehm, týchto zahraničných bojovníkov za zločiny, ktoré spáchali, zločiny proti ľudskosti, ktoré spáchali. A dnes tu mám, dnes sa môžeme vrátiť k ehm, zasadnutiu, ktoré prebehlo v júni v New Yorku. Máme tu aj odborníčku z OSN, ktorá sa venuje tejto problematike, pani Kalamar. A pani Kalamar na zasadnutí v New Yorku hovorila o tom, že to nie je také čierno-biele. Áno, treba um, odsúdiť zahraničných bojovníkov v príslušnej krajine, ale zároveň je nesmierne dôležité, aby sme zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces a zároveň, keď ide o e, deti, tak aj im treba zabezpečiť náležité práva. Veľmi pekne ďakujem pani Arena aj vám za vaše slova. Dámy a páni, v tejto chvíli si vypočujeme prezentácie a následne budú mať možnosť vystúpiť koordinátori a po nich poslankyne a poslanci troch výborov, ktorí budú mať záujem vystúpiť v tejto diskusii. Vzhľadom na to, že máme vymedzený čas, vás prosím, aby ste, aby ste naznačili sekretariátu, ak by ste sa, ak by ste sa radi do tejto diskusie prihlásili a tak tak e, sa nám bude ľahšie vyratávať čas, e, ktorý máme k dispozícii. A e, poprosila by som vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Ja, ja, ja rozumiem tomu, že všetci máme čo povedať, ale jednoducho musíme rešpektovať rečnícky. Ďakujem veľmi pekne. Pani Marie Dominik Paha, zodpovedná za ľudské práva v rámci regionálnej kancelárie pre Európu UNHCR. Vystupí ako prvá, nech sa páči, máte slovo, váš ročnícky čas je 10 minút, nech sa páči, máte slovo a e, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste dnes medzi nás prišli. V prvom rade by som rada poďakovala výboru Libe, Libe za to, že zorganizoval túto výmenu názorov a za to, že pozvali aj zástupcov UNHCR na toto zasadnutie. Dovolte mi stručne e, vás oboznámiť s relevantnou prácou našej kancelárie. My sme aktívnym, aktívnym členom e, siete boja proti terorizmu, e, boja proti extrémizmu a zaoberáme sa aj rodovým hľadiskom, zaoberáme sa ochranou ľudských práv. Zaoberáme sa aj e, princípmi e, právneho štátu. Samozrejme, e, zasadzujeme sa o ochranu práv obetí. Pripravili sme usmernenia, ktoré sa týkajú ohrozenia vo vzťahu k tejto problematike a ja som si pripravila aj určitý zoznam, ktorý poskytnem sekretariátu. Máme kanceláriu pre Sýriu v Bejrute, sme súčasťou misie OSN v Iraku a samozrejme pomáhame aj vyšetrovacej komisii pre Sýriu, ktorá pracuje v Ženeve. K dnešnej diskusii, pokiaľ ide o dohovor právam dieťaťa, e, vzhľadom na tento dohovor sú považované za deti všetky deti do veku 18 rokov. E, tie, tie, tie deti, ktoré, ktoré sú ovplyvnené aktivitami um, zahraničných bojovníkov. Eh, do toho spadajú aj deti, ktoré boli najímané aj cezhranične, eh, tie, tie ktoré sú obeťami prevádzačstva, tie, ktoré, ktoré boli privezené do oblasti rodinnými príslušníkmi a ktoré sa nachádzajú na území eh, islamského štátu Eh, ktoré, ktoré eh, sú tam so svojimi rodičmi alebo s jedným z rodičov. Pokiaľ ide o jednotlivé kategórie, eh, tak panuje konsenzus na najvyššej úrovni OSN v rámci celého systému a zakotvený v medzinárodnom práve a ide, ide o koncept, ktorý hovorí v prospech repatriácie. Možno ste videli vyhlásenie generálnej tajomničky o Gunice, ktorá žiada vlády, aby expatriovali deti predtým, než bude neskoro. Podobne aj výbor OSN k právam dieťaťa e, e, odporúčil Belgicku vo februári zabezpečiť repatriáciu všetkých belgických e, detí a rodín, tak ak je, tam, kde je to možné, bez ohľadu na vek alebo stupeň zapojenia do ozbrojenom konflikte. Takisto vyz, Takisto k tomu, k tomu vyzval aj osobitý správodajca OSN a bola v, ta, v takejto výzve e, bola potvrdená urgentná, urgentná nutnosť e, pristúpiť e, k repatriácii týchto, týchto detí v zmysle medzinárodného práva. Situácia detí a dospelých je komplexná a ja by som sa rada za, zamerala na tri body v rámci môj, môjho vystúpenia. Po prvé, prehľad o situácii v Sýrii a Iraku, po, po druhé, zapojenie vlád,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 z pohľadu ľudských práv. No a potom v rámci tretieho bodu to budú bezpečnostné otázky a tam by som sa rada zamerala na otázku prevencerizmu. Pokiaľ ide o situáciu v teréne, samozrejme hovoríme o deťoch, ktoré uviazli v troch krajinách, kde, kde, kde, kde čelia obrovským humanitárnym a bezpečnostným výzvam. V Iraku tam je zhruba 1,8 milióna vnútorne presídlených osôb a 6,7 e, milióna potrebuje urgentnú humanitárnu pomoc. E, ochrana a bezpečnosť sú prierezovou prioritou a to vlastne obmedzuje možnosť e, ľudí sa e, vrátiť do svojich domov a v, tom, v, v, tomto, v tomto kontexte e, tá nedávna turecká invázia ešte dodala ďalšiu vážnosť tejto situácii, pretože mnohé rodiny začali utekať do Iraku je tam 11,7 milióna ľudí, ktorých zasiahol konflikt vrátane detí. Situácia je alarmujúca. Zhruba 2 milióny detí uviazli uprostred tohto konfliktu a mm, v Sýrii 1,6 milióna osôb v tej, v tej serovýchodnej oblasti potrebuje humanitárnu pomoc a Eh, je tam, je tam tábor Avro, eh, ktorý kontrolujú sírske demokratické sily a tam práve, tam, tam, eh, tam, tam tam sa nachádzajú aj ženy, aj deti. Tie podmienky sú zúfalé, situácia je ešte komplexnej, celé komplexnosti ešte pridáva e, aj tá turecká invázia a blížiaca sa zima. Mm. Odhaduje eh, UNICEF a iné organizácie, napríklad Egmonistu, odhaduje, odhadujú, e, že je tam, je, že sú tam deti zhruba zo 60 krajín. Tieto deti uviazli na severe Sýrie, nachádzajú sa väčšinou v táboroch a podľa vyšetrovacej komisie e, nemôžu opustiť tábory, nemajú na to právo a menej ako 20 z nich e, má e, teda menej ako 20 z nich má 12 rokov. Um, e, Mm, potom sú tam, potom samozrejme podobnou situáciou trpia aj deti v Iraku, tam je zhruba 8 tisíc detí a zhruba 700 až 750 e, detí sú, sú deťmi zahraničných bojovníkov z európskych krajín a spomedzi nich tá najväčšia skupina detí, e, konkrétne 300, je e, fr- francúz, sú, sú francúzi a pokiaľ ide o severo východnú, severovýchodnú Sýriu, tam sú aj deti z Belgicka, Holandska a Veľkej Británie, Nemecka a Švédska. Um, ja um, konkrétne ale jednotlivé počty detí pod národnosti nemám. Väčšina z týchto detí uh, sa nachádza v táboroch, sú oddelené od ostatných, ktorí v tábore žijú. Um, najmenej 250 eh, chlapcov, niektorí, eh, niektorí vo veku 9 rokov eh, sú, sú sú, sú zadržaní, ale možno, že toto číslo je vyššie a nemajú bohužiaľ žiadnu výhliadku na to, že by sa ich situácia zlepšila. Všetky zahraničné deti sa nachádzajú v zraniteľnej situácii a potrebujú naozaj urgentnú ochranu. Pred začiatkom vojenskej operácie komisia pre vyšetrovanie poukazovala na tú dramatickú situáciu, ktorá sa teraz ešte e, zhoršila. A tieto osoby e, sú ohrozené psychologickou traumou, sú, sú, sú cieľom zneužívania a náboru. Ja som chcela najprv e, poukázať na tieto číselné údaje. Samozrejme, chcela som tým aj pripomenúť, že diskusie o repatriácii e, podozrivých zahraničných bojovníkov a ich rodín nie je len európskym problémom, ale drvá väčšina e, zahrani- cudzincov pochádzajú zo Severnej, pochádza z Severnej Afriky, Kaukazu, a často všeobecná diskusia okolo tejto otázky um, sa, sa, mm, sa zaciluje aj na to, že čo európske krajiny by mali znášať to bremeno, ale, tá, ale diskusí, ale, ale tu ide aj o ochranu a o humanitárne riešenie. Pokiaľ ide o povinnosť štátov, e, Primárna, zodpoved, primárna zodpovednosť je zabezpečiť v súlade s dohorom práva dieťaťa to, to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa, čiže treba zabezpečiť ich repatri- repatriáciu, štáty musia poskytovať konzulárnu pomoc, e, po- musia musia, mus, musia, musia zabezpečiť dôstojnú, dobrovoľnú repatriáciu detí do, ich, do krajiny ich pôvodu. Treba chrániť jednotu rodiny a princíp nenavrácania, non-refoulement. Toto všetko je nesmierne dôležité pre blaho dieťaťa. Minimálne 17 krajín už repatriovalo viac ako 600 detí. Mnohé z nich teraz žije s rodinnými príslušníkmi, vrátanie niektorých, prípad, vrátanie niektorých prípadov kedy sa i matka s dieťaťom vrátila do krajiny pôvodu. Ja, ja viem, že nie je jednoduché získať hneď e, tieto údaje, ale 8 až 9 krajín repatriovalo, repatrioval nízky počet detí a veľmi nízky počet v porovnaní s e, veľkosťou, alebo teda s, s, s tým, koľko ľudí v tej ktorej krajine žije. Ide, ide o siroty, deti bez prievodu. Zväčša išlo o malé deti, keďže, keďže tie pravdepodobne e, sú považované, pretože tam sa nepredpokladá, že boli zapojené do, alebo že, že, by, že by boli predmetom nejakého náboru do že by a tak ďalej. E, často, ehm, často sú takéto deti e, predmetom využívania sexuálneho násilia, ale všetky deti, všetky deti mladšie ako 18 rokov by mali byť považované v prvom rade za obete. detí, e, ktoré sa pridali k teroristickým skupinám, tak urobili na základe toho, že do toho boli donútené, alebo jednoducho v záujme prežitia tak museli urobiť. Ehm, pokiaľ ide o motivy ich zápojenia, tak, e, tak, tak tam treba naozaj individuálne a podrobné posúdenie konkrétnej situácie a tam samozrejme treba dať prioritu e, e, reintegrácii. Mm, potom, pokiaľ ide o tábory, tak tam mnohé z procesov, ktoré sa dejú, nezodpovedajú medzinárodným normám a, orga aj, a, a je veľmi ťažké kon, dokonca kontrolovať uvedené tábory a turecká operácia pochopiteľne kladie e, tlak na situáciu. Mnohé, mnohé krajiny rokujú s Irakom, pokiaľ ide o transfer e, ich e, občanov. Teda ide o to, že tí, ktorí sú zodpovední v spolupráce so islamským štátom, by mali byť stíhaní a súdení tam v, v, v regióne No a to znamená, že e, situa- a to znamená, že naozaj ideálne riešenie neexistuje. Európske e, štáty e, Európske štáty musia jednoducho skúmať konkrétnu situáciu a musia, musia poskytnúť sociálnu starostlivosť e, takýmto deťom a zabezpečiť, e, že budú mať prístup e, k spravodlivosti, k opravným prostriedkom a tým a tým práve môžu pomôcť k zlepšeniu humanitárnej situácie. Poprosím vás, aby ste uh, ukončili váš príspevok. Just to conclude, um, I just would like to replace very brief... Ešte by som možno stručne zareagovala na to, že by som túto diskusiu zasadila aj do kontextu prevencie terorizmu, ako bolo povedané zahraničným, ministrom zahraničných vecí Holandska. Zahraniční bojovníci sú zahraniční len tam, kde cestujú, ale citujem, sú to e, spoluobčania, e, spolužiaci našich detí, sú to ľudia, ktorých vidíme v supermarketoch, e, sú to ľudia, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti. Koniec citátu. Takže repatriácia, riešenie situácie priamo na trhu, priamo v teréne môžu spôsobiť zhoršenie situácie priamo na mieste a e, môžu posilniť e, už teraz dosť výraznú diskrimináciu a stigmu. Treba sa tiež pozrieť aj na podmienky priamo v táboroch a E, deti, ktoré zostávajú v táboroch, e, ďalej trpia a zároveň sa zvyšuje ich pravdepodobnosť alebo vystavenie e, teroristickému extrémizmu. A zároveň treba ešte povedať, že vojenské operácie a bezpečnosť táborov je stále nejasná a mnohým sa podarilo odtiaľ utiec, takže keď sa nás pýtajú, či treba repatriovať deti, tak e, často berieme do úvahy aj bezpečnostnú situáciu doma, ale možno, je tam, e, možno sa e, si treba klásť otázku, či to, že ich nebudeme repatriovať, nezvyšuje riziko toho, že vytvoríme novú generáciu teroristov. Na záver ešte poviem, že OSN odvádza obrovský kus práce a máme veľmi veľa programov zameraných na túto tému. Aj ďakujem. Máme viac ako, e, máme viac ako 20 rečníkov na zozname, preto vás prosím, všetkých prosím, aby ste držali rečnícky čas. Rečnícky čas vyčlenený pre našich hostí je 10 minút. Po 10 minútach vás poprosím, aby ste pomaly ukončili svoj príspevok. Pani Anie je koordinátorkou, pre, je teda koordinátorkou v rámci kancelárie Európskeho koordinátora boja proti trestu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Majte. Neexistuje žiadna politika EÚ, pokiaľ ide o repatriáciu zahraničných bojovníkov a ich detí. Členské štáty to považujú za otázku národnej vnútornej bezpečnosti a chcú sa rozhodovať od prípadu k prípadu. Je to preto veľmi citlivá téma pre členské štáty. Členské štáty už repatriovali deti z táborov zo Sýrie a Iraku od prípadu k prípadu. Stalo sa tak aj tento rok. Primárne ide o siroty a e, deti bez prievodu boli repatriované aj viaceré ženy. Skupina siedmých členských štátov eh, skúma spravodlivosť v danom regióne a um, díva sa na možnosť eh, hybridného súdu s Irakom. Eh, Európska únia je tiež aktívna, hm, pokiaľ ide o zahraničných bojovníkov v Sýrii a Iraku a najprv by som možno vysvetlila túto činnosť EÚ a poviem niečo o dôsledku rozhodnutia prezidenta Trumpa odvolať vojakov zo Sýrie a na záver budem hovoriť konkrétnejšie o deťoch v táboroch. Takže najprv činnosť EÚ. E, sieť mm, boja proti radikalizácii v EÚ zverejnila manuál alebo príručku, kde sú uvedené osvedčené postupy E, akým spôsobom narábať e, s zahraničnými bojovníkmi a je tam samostatná sekcia o deťoch, ktoré potrebujú e, osobitnú starostlivosť napríklad z psychologických dôvodov. Viaceré deti už sa vrátili do členských štátov z konfliktných zón, napríklad Francúzsko či Belgicko a ďalšie krajiny majú um, vyčlenených odborníkov, ktorí majú pomôcť týmto deťom sa integrovať do spoločnosti. E, DG Eco pomáha e, humanitárnou pomocou priamo v Sýrii aj v táboroch, kde sú e, deti zahraničných bojovníkov z EÚ. Napriek kurdskej ofenzíve je humanitárna pomoc nadalej poskytovaná predovšetkým lokálnymi zamestnancami Európska únia tiež už pracuje na zlepšení prístupu k informáciám, pokiaľ ide o e, vyšetrovanie alebo bezpečnosť hraníc. E, jedna z víziev v rámci repatriácie je to, že je veľmi ťažké odsúdiť e, zahraničných bojovníkov na dlhšie obdobie vzhľadom na nedostatok dôkazov. Eh, lepšia informovanosť by to mohla vyriešiť. Koordinátor um, pre boj proti terorizmu na DG Home v júli zorganizoval workshop v spolupráci s USA, eh, takže sa situácia trošku zlepšila. Europol tiež spustil prvú uh, task force zameranú na identifikáciu teroristov, um, takže sa zlepšila informovanosť o, o počte zahraničných bojovníkov. Zároveň e, sa to týka aj regiónov ako Tunisko. E, nedávno e, na poput Európskej únie sa zorganizoval spoločný workshop medzi EÚ a Tuniskom, ako by sa dala zlepšiť táto situácia. Európska únia zároveň um, sa snaží motivovať dané krajiny, aby využívali databázy Interpolu Napríklad v Iraku sa už začala využívať databáza Interpolu, aby sa to porovnávalo s populáciou vo e, väzení. E, v Jordánsku sa takýmto spôsobom kontrolujú hranice a v západnom, v západnom Balkáne e, sa spustí projekt súvisiaci s používaním mobilných zariadení, aby sa identifikovali zahraniční bojovníci. E, pokiaľ ide o ideologickú diskusiu v súvislosti s infiltráciou e, nezákonných migračných tokov, e, vznikla skupina podporovaná Interpolom a boli zachytení viac ako 12 zahraniční bojovníci ktorí chceli prísť do Európskej únie a e, odha- boli odhalení aj gambijskí zahraniční bojovníci v Neapole. Teraz by som sa rada venovala rozhodnutiu prezidenta Trumpa stiahnuť vojsko zo Sýrie. E, vojenské operácie e, zamerané na vytvorenie narazníkovej zóny v Sýrii pod ruskou záštitou vytvorili nové okolnosti a to znamená, že treba redefinovať aktuálne politiky. Na teraz mnohé tábory sú pod kontrolou SDF. E, humanitárna situácia e, je ešte ťažšia, než bola predtým. E, všetky možné, existujú tri možné scenári. Zahraniční bojovníci utečú z väzenia, Ehm, orgány Spojených štátov uviedli, že vyše 100 ehm, zahraničných bojovníkov už ušlo z väzení v Sýrii a tiež sa ukázalo, že asi 800 detí a žien ušlo aj zo záchytného tábora. A zároveň Turecko zadržalo viacero zahraničných bojovníkov a je možné, že Turecko ich pošle na, ehm, naspäť do krajiny pôvodu. No a zároveň e, je možné, že sa zahraniční bojovníci a ich rodiny budú používať ako páka na pri vyjednávaní. Zároveň je tu riziko tajnej a e, nezistenej relokácie mm, členov rodiny zahraničných bojovníkov a e, je teda možné, že sa dostanú až na hranicu EÚ. Koordinátor boja proti terorizmu EÚ poslal list výboru KOSY a apeloval na členské štáty, aby sa zlepšila informovanosť v rámci členských štátov a využívanie rozhrania um, databázy Interpolu a zároveň vyzýva Spojené štáty na to, aby sa delili o informácie. Uh, Teraz máme asi zo pár mesiacov na to, aby e, sme využili tú situáciu, že tábory a väzenia sú ešte pod kontrolou SDF. Napríklad DJ Eco by mohlo posilniť humanitárnu podporu. Mohli by ste hovoriť trošku mm, pomalšie, poprosím? DJ by mohla posilniť humanitárnu podporu zasielanú do táborov, zároveň by sa mohlo eh, posilniť analýza rizika eh, pri rodinách, ktoré ešte sú stále v táboroch a zároveň by sa mohli zlepšiť eh, programy angažovanosti, pretože niektoré ženy aj radikalizované už sa chcú mm, rehabilitovať E, pretože niektoré z týchto žien sú veľmi radikalizované a presadzujú pravidlá islamského štátu priamo v táboroch. Teraz k otázke detí. Deti v táboroch v Sýrii sú často veľmi malé. E, mnohé majú menej ako 6 rokov a e, sú v podstate obeťami situácie, v ktorej sa ocitli. Niektoré z nich už podľahli doktrinám svojich matiek, Pravidlá v kalifáte sú veľmi dôležité pre islamský štát a e, je úlohou detí, aby vychovali ďalšiu generáciu bojovníkov. E, existujú aj propagačné videá, ktoré sa potom používajú na deti v táboroch. Psychológovia a ďalší odborníci zdôrazňujú, že e, čím skôr sa deti repatriujú, tým lepšie a tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa tieto traumatizované deti podarí rehabilitovať. Čím sú deti staršie, tým je vyššie riziko, že sa radikalizujú a tým bude ťažšie ich reintegrovať. Práve preto z pohľadu bezpečnosti návrat detí e, čo najskôr by bol ideálny. V niektorých členských štátoch už boli e, rozsudky súdu s tým, že vlády by mali urobiť všetko preto, aby sa deti a niekedy aj ich matky repatriovali čo najskôr, ale otázka repatriácie detí je komplexná. Čelíme tu trom výzvam. Prvá výzva sa týka toho, že mnohí tvrdia, že deti by nemali byť e, oddelené, od, odobraté od svojich matiek, Zároveň sú ale tieto matky často e, radikalizované a často využívajú taký, teda um, sa zahalujú, to znamená, že je veľmi ťažké um, zistiť, či sú radikalizované alebo nie, a identifikovať ich. E, práve preto sa musíme zamyslieť nad tým, E, čo je v skutočnosti v najlepšom záujme dieťaťa. E, má dieťa zostať s matkou alebo sa má vrátiť domov do Európy a mm, prípadne žiť s inými členmi e, svojej rodiny. Druhou výzvou je to, že doteraz SDF neumožňuje repatriáciu detí bez matiek a práve preto, a to je dôvod, prečo členské štáty repatriovali e, v prevažnej miere siroty a e, deti bez prievodu. No a tretia výzva je tá, že bez prítomnosti amerických vojsk priamo v teréne, e, ako bude z praktického hľadiska možné repatriovať deti, keď tu máme stále príležitosť, že sa tieto deti radikalizujú predtým, než Asad preberie kontrolu nastala aj prípad, že dieťa ušlo z um, tábora po tureckej uh, invázii, mm, dostalo sa až na hranicu a uh, špeciálne ozbrojené zložky uh, chceli pomôcť pri repatriácii a návrate do Írska daného dieťaťa a snažili sa ho evakuovať. No a na záver ešte chcem povedať, že otázky súvisiace s deťmi zahraničných bojovníkov v, Syra, e, v Syrii a v Iraku sú komplexné. Z bezpečnostného pohľadu by bolo najlepšie repatriovať deti čo najskôr, ale nie je to ľahké, pretože tu máme otázku ich matiek, e, odmietnutie SDF repatriovať len deti a potom sú tu ešte praktické a e, operačné ťažkosti súvisiace s nedostatkom podpory zo strany USA. Ďakujem. Muchísimas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Pani Hen, nech sa páči, ďalším rečníkom je pán Paul Fantigelt, riaditeľom, ktorý je riaditeľom v konačnej jednotke pre analýzu hrozieb v Belgicku. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Uh, you, Chair, do... Ďakujem, Pokúsim sa vtesnať sa do 10 minút, čo nebude ťažké, lebo už som mal príležitosť eh, vyjadriť belgické stanovisko eh, na podobnej komisii v januári 2018, čiže niekoľko dodatočných pripomienok a moja prvá pripomienka je otázka eh, pre každého v Európe, ako dlho budeme pokračovať vo výmene názorov tejto veci. Vymieňame si názory už niekoľko rokov, takže ako ešte dlho v tom budeme pokračovať, myslím, že všetko v tejto citlivej, urgentnej, naliehavej situácii už bolo povedané. Čo môžem ja doplniť k diskusii mm, e, ako e, riaditeľ belgického Eh, koordinačného centra pre hrozbu analýz. Mojou úlohou je zbierať informácie, analyzovať informácie a eh, posudzovať riziko na základe týchto informácií eh, hodnotenia hrozby alebo aj strategické posúdenia z dlhodobého hľadiska. To robíme a v tejto kapacite som bol pozvaný sem. Okrem toho je mojou úlohou alebo úlohou QTAS Eh, uľahčiť koordináciu eh, multiagentúrneho prístupu problematiky radikalizácie v mojej krajine. Ďalšia pripomienka, eh, najväčšia hrozba a to je vlastne rovnaký názor všetkých centier v Európe, ale najväčšia hrozba pre Európu je hrozba z um, osamotených aktorov, tí, ktorí uh, uh, nie sú tam, ale tí, ktorí sú tu a ktorí sú uh, inšpirovaní extremistickými ideológiami. A to nie je len ideológia, mm, ale bohužiaľ tá ideológia krajnej pravice a to sa preukázalo ako správne. Ďalšia pripomienka je, že musíme sa vyhnúť tomu, aby sme všetkých a všetko hádzali do jedného hrnca, e, do jedného vreca, je mojou úlohou individualizovať a objektivizovať e, bez toho, e, bez ohľadu na to, čo sa deje v Belgicku, čo sa udialo 21. marca 2016. To nás všetkých traumatizovalo a to spôsob, to dosť ovplyvňuje diskusiu, ktorú sme viedli individualizácia a objektizácia znamená, že by sme sa mali pozerať na deti eh, tak ako v akej situácii sú tam a dvojročné dieťa nie je to isté ako 16-ročné dieťa. E, e, deti sú indoktrinované, takže otázka je, či e, spáchali zločin, či boli vojensky vyškolené, alebo či sú len traumatizované tými hrôzami a krutosťami, ktoré zažili z belgického pohľadu. Vám môžem povedať, že deti, ktoré sú stále tam, veľa z nich sú veľmi malé, 2, 3, 4 roky to znamená, že sú traumatizované a traumatizované deti a v tom e, musíme byť jasní, to sú obete. A deti minimálne z dlhodobého pohľadu, teda z krátkodobého pohľadu, e, nespôsobujú bezpečnostný problém, ale toto je e, humanitárny problém. E, E, humanitárny problém, ktorý nastal už pred novou situáciou, pred uplynulými týždňami, pred stiahnutím e, jednotiek e, a Turecko, keď prevzalo kontrolu na severe Sýrska. Spravodajské služby centra fúzií už dostávajú mesiace alebo roky informácie, informácie a správy okrem iného E, cez e, súkromné belgické zdravotné misie o e, preplnených táboroch, kde žijú deti v ohrozujúcich podmienkach a je tu riziko, že ich matky budú znovu rekrutované džihadistmi, ale to už spomenul, spomenul Kristian spomenula Kristiane. Deti, ktoré sú obete, e, tam je e, tá sociálna prevencia, čiže to už robíme v Belgicku. E, vrátilo sa 30 detí, 6 ich bolo repatriovaných v júni tohto roka a my v Belgicku máme luxus, tak ako je to vo väčšine európskych krajín, že sme bohatou krajinou, bohatou nielen tým, že máme veľa peňazí, ale aj tým, že máme výhodu že máme dobré e, možnosti e, sociálnej ochrany dieťaťa, čiže e, máme už na to ustanovenia aj Flámsko, aj Valonsko, máme teda rozhodnutia, aby týmto deťom bol poskytnutý istý ten e, správny e, doprovod. Takže myslím si, že v Belgicku e, sa o tom nediskutuje až tak veľa, ale tá diskusia, ako už zdôraznila Kristiane, tu sú viaceré perspektívy nie je tu len e, humanitárna perspektíva voči týmto deťom, sú tu aj iné perspektívy, politické, geopolitické perspektívy a tak ďalej. A um, samozrejme hovoriť o deťoch, to znamená hovoriť aj o matkách a keď hovoríme o matkách a o otcoch, tak musíme e, e, dospieť k záveru, že tam už nepanuje e, až taký veľký politický konsenzus o nich, ale pokiaľ ide o dospelých, tam opakujem, čo už som hovoril od začiatku, tam by sme mali individualizovať a objektivizovať a mali by sme sa vyhnúť chybe, aby sme všetkých a všetko hádzali do toho istého vreca. A po holandsky hovoríme, teraz pán rečník povedal frázu po holandsky, Takže e, vidíme, že sú tu matky, ktoré sú v táboroch už takmer viac ako dva roky, dlhšie ako dva roky. Mm, a o týchto matkách máme dôveryhodné informácie, že odmietajú ideológiu a chcú sa vrátiť. Iné e, alebo teda máme informácie, že ešte stále by mohli byť e, teroristickí hardlinery alebo hardlinerky. No a mm, to sú tie, ktorý, ktoré boli e, chytené po páde e, Baguzu e, v marci tohto roku. Ehm, chcel by som doplniť ešte jednu ďalšiu pripomienku, ktorá ešte nezaznela, ak sa nemýlim, a to je pripomienka z belgickej perspektívy krajiny v srdci Európy, krásnej krajiny, ale z nášho pohľadu e, táto citlivá, ťažká úloha len ilustruje potreby, potrebu medzinárodnej spolupráce, nielen spolupráce e, na operatívnej úrovni, ale aj na politickej úrovni. Je tu potreba spoločnej európskej alebo multilaterálnej E, spolupráce a multilaterálneho prístupu e, v tejto citlivej téme e, v oblasti a spomeniem to znovu, lebo je to kľúčové v oblasti výmeny informácií. Výmena informácií je stále ťažšie získavať si správne informácie e, počas e, uplynulých udalostí, e, takže toto je kľúčové v rámci rokovaní, ktoré vedieme s krajinami, s členskými štátmi alebo s tureckými a irackými orgánmi alebo kurdskými orgánmi. Medzinárodná spolupráca je dôležitá v oblasti zavádzania systémov repatriácie. repatria repatriácie. Viaceré krajiny e, e, už repatriujú deti. Tieto e, postupy sú zložité, citlivé a minimálne si myslím, že by sme sa mali podeliť o skúsenosti a postupy v tejto záležitosti. Otázka moja je, či to robíme v dostatočnej miere. Medzinárodná spolupráca, a to je tiež dôležité, minulosť nás naučila, že výmena informácií o zahraničných bojovníkoch FTF, eh, cez eh, eh, Schengenský informačný systém, cez Europol, cez Interpol. Toto je kľúčové. Minulosť nás naučila, že biometrické údaje, otlačky prstov, ako vždy zdôrazňujú naši americkí priatelia, to by malo byť zahrnuté do tejto operatívnej výmeny a myslím si, že z belgického pohľadu už sme zlepšili túto spoluprácu. Niekedy naozaj úžasným spôsobom, ale musíme sa mať na pozore a musíme byť seba kritickí, či robíme dosť v tejto oblasti. E, posledná vec, mám 5 sekúnd a keď sa pozrieme na národnosti týchto detí, tak vidíme množstvo prípadov, e, že to nie je jednorozmerná problematika. Sú tam deti e, s holandským otcom a belgickou matkou a potom belgický otec zomrie a potom majú iných bratov a sestrov, sestry e, od belgickej alebo holandskej matky a tak ďalej. Čiže tam to zdôrazňuje e, dôležitosť tohto celoevropského prístupu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ja som mám k dispozícii pre otázky. Ďakujem veľmi pekne Vaše slova e, padnú určite na úrodnú pôdu a my zdieľame to, čo, to, čo hovoríte, zdieľame aj vašu frustráciu. Takže nech sa páči, ďalšou rečničkou je Jacqueline Hall, e, ktorá je e, z organizácie Save the Children. Nech sa páči. Thank you very much, Chair, for this opportunity. Ďakujem za túto príležitosť poskytnúť perspektívu operatívnej a, a mimoládnej organizácie, ktorá pracuje v Syrii a poskytuje núzovú pomoc deťom. Save the Children, e, to bola reakcia na sírsky konflikt. Dosiahli sme stovky tisíc ľudí v Syrii a v susedských krajinách. E, v severovýchodnej Syrii pracujeme s tisíckami eh, presídlených detí eh, ako výsledok tejto eskalácie. To sú deti eh, so skutočnými alebo údajnými spojeniami s bojovníkmi ISIS. Takže teraz by som zdôraznila, čo členské štáty a tento parlament môže urobiť momentálne 12 e, 300 e, e, zahraničných príslušníkov sú nesírsky Iračania, alebo teda vrátane 9 000 ľudí z viac ako 14 národností z celého sveta. E, deti vo väčšine prípadov e, e, a viac ako 8 tisíc týchto detí sú pod 12 rokov a viac ako 4 tisíc sú pod vekom 5 rokov. Eskalujúci konflikt v severovýchodnej Syrii zvýšil zraniteľnosť týchto detí, ktorí trpia stigmatizáciou, nejasným statusom, nedostatkom spôsobov reintegrácie do spoločnosti deti a ich rodiny sú e, prítomné v dvoch táboroch, Alhorch a Roš. V Alhol, e, to je ten väčší tábor, ktorý e, ubytováva 6000 ľudí, a tieto rodiny, e, ktoré majú prepojenia na ISIS, e, sú segregované od hlavnej, hlavného obyvateľstva tábora, ktorý e, ubytúva tiež iných Syričanov. A Save the Children je jedin, jeden, jediný aktér v prílohe, ktorý poskytuje služby ako vzdelávanie, výživu a ochranu dieťaťa. Sú tam ťažké podmienky, ľudia majú e, malý e, prístup k riadnej potrave, e, no a sú tam dosť biedne sanitačné podmienky. Deti majú slabý prístup k školám alebo vyučovaniu. Tým, že je to preplnené, tak sa tam zvyšuje riziko nákazlivých chorôb a umrtí. E, takže e, sú tam deti s rôznymi poruchami v dôsledku nedostatku e, živín, vitamínov. Robili sme rozhovory s matkami, ktoré hovoria, že stresy, ktorým čelia v dôsledku neistých podmienok ich budúcnosti. Budem citovať jednu matku, ktorá, e, ktorú vzali do Syrie jej rodičia. Jej otec bol po, e, popravený z ISIS a ona bola e, e, e donútená stať sa členkou ISIS e, pre e, e, skoré manželstvo a tehotenstvo. Ja chcem len normálny život bez hororov. Nič nie je krajšie ako toto. Len chcem zdôrazniť, že toto je vlastne hlavná vec. Takže deti v Sýrii sú nevinné obete tohto konfliktu a tak k ním treba pristupovať. Ako všetci deti v Sýrii, tak potrebujú špecializovanú pomoc, aby sa zotavili z týchto príšerných e, skúseností a vrátili by sa do normálu, čo je veľmi ťažké e, v preplnenom e, tábore. Vzhľadom na životné riziká, Save the Children vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky pre repatriáciu týchto mimoriadne um, traumatizovaných detí do svojich krajín pôvodu. E, počas uplynulých dní sme videli zvýšenú vládu na niektoré vlády e, ako Spojeného kráľovstva, aby repatriovali svojich občanov, zatiaľ čo e, Belgicko došlo k záveru, že v tých táboroch panujú neludské podmienky a je tu právo jednotlivca na konzulárnu pomoc, ktorá sa dá uplatniť pre vlastnú bezpečnosť detí. Takže belgické orgány zamietli týmto deťom e, právo na konzulárnu pomoc. No a e, samozrejme e, bolo súdy rozhodli, že v hlavnom záujme je, aby boli tie deti spojené so svojimi matkami. Ale je potrebné toho viac, viac opatrení, ako už bolo spomenuté, menej ako 650 zahraničných detí e, bolo repatriovaných z týchto táborov. E, repatriácia nie je len najlepší možný scenár, ale je to morálna a právna povinnosť. Európska únia a Rada Európy uvádzajú e, viaceré povinnosti voči týmto deťom a matkám, zatiaľ čo Charta základných práv EÚ a Európsky dohovor o právach detí tiež uvádza práva týchto ľudí. Európska únia má e, možnosť a zodpovednosť e, urobiť e, rozumné kroky, aby sa uľahčila repatriácia. Tieto kroky zahraňajú vystavovanie cestovných dokladov, poskytovanie pomoci na hra, pri prechode hraníc a partnerstvo pri presune domov. Členské štáty majú možnosť ukončiť utrpenie svojich občanov ktoré trpia v týchto táboroch. E, niektoré, e, tá, niektoré orgány žiadajú e, svoje deti, aby išli do, na úrad v Iraku, aby sa obratili na pomoc. Oni nemajú možnosť sa presúvať, ale členské štáty majú prístup k týmto táborom a môžu umožniť týmto deťom a e, matkám, aby sa vrátili domov. Repatriácia je možná v praxi, ak e, to vedia, e, ak, tomu, ak to vedú orgány. A repatriácia ehm, je stále možná pre tieto skupiny z juhovýchodnej Syrie Takže e, táto, e, môžu sa prepraviť a je len potrebná pomoc. E, takže prekračenie hraníc je otvorené pod kurdskou kontrolou. Prístup do juhovýchodnej Sýrie je otvorený. Ak, môže sa však situácia zmeniť Takže e, e, zažili sme, ako obyvateľstvo unikalo e, z obav stovky detí a matiek ušlo z týchto táborov a nevie, nevie sa, kde sú, čiže preto je nevyhnutné, aby repatriácia sa uskutočnila čo najrychlejšie. Vieme, že parlament vyzval členské štáty, citujem, aby, aby venovali mimoriadnu pozornosť situácii a potrebám európskych detí, ktoré sa narodili bojovníkom ISIS, aby sa zabezpečilo, že základné práva budú rešpektované a aby e, najlepšie záujmy detí boli e, hlavnou e, prioritou pri týchto postupoch. Musíme si byť jasní v tom, že nikdy nie je v záujme 5-ročného dieťaťa aby e, žil v tábore bez služieb e, e, uprostred ozbrojených síl v konfliktnej zóne. V súlade s článkom 2 zmluvy a článkom 20 Charty základných práv tento parlament by z toho dôvodu mal zvýšiť úsilia a mm, mal by vypracovať usnesenie, ktoré vyzýva k urgentnej repatriácii detí a ich rodín do európskych krajín pôvodu. Vieme, že eh, intervencia Európskeho parlamentu je potrebná a vyšle potrebný signál členským štátom, než bude neskoro. Pokiaľ ide o repatriáciu detí bez ich matiek, toto sa vníma ako kompromisné riešenie v niektorých členských štátoch EÚ. Eh, neexistuje žiadny dôvod pre repatriačnú politiku, aby sa obmedzila len na eh, maloletých bez sprievodu alebo deti, alebo to nemusí byť e, zaťažené, e, nemusí to byť na základe individuálneho postupu. Všetky e, ženy a deti, teda deti, ktoré sú so svojimi matkami, sú rovnako nevinné ako siroty. Tieto matky sú jediným stabilným bodom v ich živote Neželali si ísť do Sýrie ani sa narodiť v Sýrie. E, repatriácia je najlepšia šanca pre tieto deti, aby e, sa zotavili z toho, čo sa im udialo. Takže je potrebné urobiť tento krok a, a postaviť sa za obranu týchto európskych detí. Veľmi pekne ďakujem, vypočuli sme si viaceré eh, perspektívy a viaceré pohľady na túto problematiku. Máme naozaj eh, rozsiahlý rečnícky zoznam. Koordinátori majú dve minúty a ostatní majú vyčlen rečnícky čas jednu minútku. Chcem pripomenúť, hovoríme o deťoch, nezabúdajte na to. A mm, sú tu medzi nami sú tu medzi nami príbuzní mnohých z týchto detí, takže ktorí vzhľadom tú situáciu Poprosím vás teda, aby ste k tomu pristupovali s náležitou vážnosťou a citlivo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som poďakoval veľmi rád všetkým našim hosťom. Ako hovoríte, ide o dôležitú, citlivú diskusiu, ale nie je akceptovateľné, aby deti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii v táboroch, eh, jednoducho táto situácia je komplikovaná. Spomínali ste určitý, určitú časovú líniu a určitom momente dojde k uzatvoreniu tohto časového harmonogramu. Ja sa pýtam, že či to nie je... E, ja, ja sa pýtam, že mm, dokedy alebo kedy už konečne máme podniknúť nejaké kroky ako Európska únia. Vedie to e, kritická situácia. Po druhé, aká je právomoc Európskej únie v tejto záležitosti? Pán Tikhelt hovoril aj o multilaterálnom prístupe, ktorý je pravdepodobne účinnejším. Hovoril o tom, že možno, že Európska únia by mala konať ako celok, ale zároveň nemá na to e, právny základ. Um, po, pokiaľ ide o tento viacstranný prístup, čo môžeme vôbec e, urobiť? Hovorili ste, že existuje potreba zdieľania údajov. Ako zabezpečíme, že k výmene údajov dojde čo najskôr. Tretia otázka. Hovorili ste o e, prepačte, pán Peters, váš letnický čas eh, končí. Takým spôsobom by sme mohli, alebo kedy budeme môcť zaviesť eh, osvedčené postupy. Ďakujem. Za SAD je tu niekto? Pán Moreno Sanchez, ďakujem. Pani predsedníčka, Majté. Ďakujem eh, našim hosťom za prednesené prezentácie. Mari, ty už si hovorila o tom, že e, deti sú predovšetkým obete. Ide o obete, ktoré musíme chrániť Takže pán Van Dilget to tiež povedal, sú tu viaceré dôležité veci. Najprv potrebujeme celoeurópsky prístup, pretože to nestačí, keď sa k tomu postaví jednotlivé členské štáty. A ďalšia vec je, že treba konať. E, v tom máte pravdu. Takže moja otázka je jednoduchá. E, čo si myslíte, že by sme my e, mali urobiť, alebo čo by nová komisia mala urobiť? Budeme mať novú komisiu a určite vypracuje komplexný program z náležitými finančnými a personálnymi kapacitami, čiže čo môžeme a čo by sme mali urobiť e, pre tieto deti. Ja dúfam, že všetko, že táto nová e, Európska komisia urobí všetko preto, aby Európa a jednotlivé členské štáty v tomto napredovali. ¿no? Ďakujem pani Amos. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom. Pán Fantikeld nám povedal, že pred dvomi rokmi sa tu v parlamente konal zaujímavý seminár. Vtedy sme riešili situáciu detí v táboroch, riešili sme, respektíve diskutovali sme aj o bezpečnostných otázkach. Ale aby som v tom mala jasno, hovoríme o deťoch v táboroch a Eh, holandská spravodajská služba nám povedala, a to vás pravdepodobne teraz šokne všetkých, a síce, že malé deti sa učili oťať hlavu svojim plišovým medvedíkom. Toto presne sa dialo v táboroch. Keď pomyslíte na tieto e, deti, tak naozaj e, ich repatriácia je jednoducho urgentná. Moje to hovorí moje srdce. Priveďme ich všetkých naspäť, ale moja hlava sa pýta, že či e, Európa, e, Belgicko a ďalšie krajiny, či, či sa dokážeme vysporiadať s touto situáciu z bezpečnostného pohľadu. Ja mám pre Paula Fantikelda otázku. E, sú naše štruktúry dostatočne dobré na to, aby sme dokázali prijať tieto deti? Máme, eh, máme, máme dostatok informácií o situácii detí v týchto táboroch. Eh, Zdieľame dostatok informácií, hovorili sme tu o, hovorilo sa tu o biometrických údajoch. Zdieľame si informácie tohto charakteru v rámci členských štátov. Ak sa pozrieme na situáciu v rámci Europolu ešte pred teroristickými útokmi, tak eh, táto otázka je viac než odôvodnená panelisti hovoríte, že nemáme európsku politiku, členské, že členské štáty nevy, nevykazujú ochotu, ale pán Peters e, to takisto povedal. Aký je váš názor? Ako máme postupovať? Čo musí urobiť EÚ? A to hneď zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Za zelených, nech sa páči. Merci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým za príspevky. Je to veľmi dobré, že máme takúto diskusiu v Európskom parlamente, pretože už celé týždne či roky nám chýba um, príslušný dokument, ktorý by sa tomuto venoval. Takže je dobré, že o tom diskutujeme, ale e, každý z vás e, hovoril o tom, že sa tu venujeme základným právam detí. Eh, vysoká predstaviteľka eh, UNHCR hovorila o tom, že členské štáty, napríklad Belgicko, eh, tiež už repatriovali niektoré deti z vojnových konfliktných zón. Práva detí musia byť rešpektované, napríklad právo na život v rodine. A nie je prípustné, aby deti platili za hriechy, ktoré spáchali ich rodičia. E, mali by sme e, na to poukázať a mali by sme tieto práva rešpektovať. E, viacerí rečníci dnes povedali, že ide aj o otázku bezpečnosti a prevencie. Kontrola zo strany kurdských orgánov nie je zaručená z dlhodobého hľadiska a ani justičný systém nie je dostatočne zabezpečený a um, hovoria to aj odborníci na justíciu, takže E, je tu otázka, či nemáme väčšiu mieru dôvery v naše justičné systémy. To znamená, že by bolo lepšie zabezpečiť repatriáciu a potom spravodlivý súd. Mm, pretože určite chceme posilniť demokraciu a už veľmi dlho hovoríme o tom, že je to aj naša politická zodpovednosť Európskeho parlamentu a jednotlivých vlád členských štátov e, nemôžeme zabezpečiť, aby sme posilňovali aktivity islamského štátu, pretože to riziko je obrovské a aj pre deti, ktoré sú obeťami. Takže, milí kolegovia, nechceme, aby európske deti umierali v Sýrii a preto by sme mali posilniť základné princípy demokracie. Ďakujem. No Za ID neviem, kto vystúpi úloha koordinátora. Pán van de you. V poriadku. Po najvite musíme precitnúť a hovoriť reálne. Hovoríme o deťoch, teda o e, osobách, ktoré sú mladšie ako 18 rokov. Ja som videl obrázky bojovníkov ISISu a tam a tí využili aj naozaj veľmi malé deti na to, aby e, vraždili e, videl som obrázky strašných e, vecí, preto je prvou úlohou, prvou našou úlohou chrániť našich občanov a nie e, bojovníkov a ich e, deti budem citovať zo e, správy e, holandského orgánu na boj proti terorizmu, e, džihadistické kruhy. Tam, tam sa často hovorí o tradičnom koncepte takia, čiže o skrývaní vášho skutočného náboženského pozadia. A, ide o skrývanie vášho skutočného pozadia na to, aby mohli pokračovať v boji proti neveriacim. Sýria, eh, bojovníci v Sýrii a ich eh, detí. Ja si myslím, že ide o eh, ľudí, ktorí spáchali vraždy, dopustili sa strašných skutkov ako si môžeme byť istí, že e, nepôjde o niekoho, kto tu spácha nejaký útok? Pán Fik, pán Tichelt, dnes e, sme zistili, že belgické orgány nesledovali teroristov. Po pár rokoch vo väzení ich jednoducho prepustili mm, na slobodu a e, naozaj musíme pamätať, ani, ani deti, ani rodiny by sa nemali vrácať. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte za EKR, pani Kanko. Ďakujem veľmi pekne. Ja tak premýšľam nad obeťami teroristických útokov v Európe. Uvedomila som si, že hovoríme o nich čoraz menej. Nesmieme na nich zabúdať. Ide o ide, ide o skutočných ľudí. Um, sú tu, sú, sú, sú tu obete, obete, ich rodiny príslušníci, ktorí sa stále boja e, cestovať metrom v Bruseli. E, ja žijem na e, Šumania, keď sa náhodou, keď idem metrom a zastavím sa a teda vlak, vlak zastaví na stanici Malbek, tak, tak mi skoro prestane byť srdce, keď si spomeniem na minulosť. Nesmieme zabudnúť na to, že tie deti, ktoré uviazli v Iraku a v Sýrii, sú, sú, sú, sú, sú, sú nevinné. Ja som matka, mám deti. Ehm, čiže, ale ako povedala Hilde Waltman, áno, sme emotívni, myslíme aj srdcom, ale samozrejme treba vziať do úvahy aj, aj, aj, aj, aj, aj realitu. Eh, či deti by nemali určite dediť chyby svojich rodičov. Um, tieto deti sú obeťami okolností a situácia, v ktorej sa nachádzajú, je, je komplikovanejšia, než si e, dokážeme často pripustiť. Preto akékoľvek budúce návraty musia byť realizované na základe podrobného posúdenia hrozieb, aj ak ide o maloletých. To treba vziať do úvahy. Treba diskutovať bez toho, aby sme sa zacielovali len na emotívne aspekty fakty. Musíme vziať do úvahy aj reálne fakty. Treba pamätať na to, že občianstvo je súčasťou kontraktu práv a povinností. Kontrakty, to, kontraktu, ktorý bol um, brutálne porušený zo strany mužov a žien, ktorí sú zodpovední za situáciu týchto detí dnes. Ja by som rada vedela, ako si myslíš, že by sme mali postupovať? Ako nájdeme tú správnu rovnováhu? Pani predsednička prerušuje rečníčku. Pani Dali Zague. Uh, eh, už som zažila veľa zvláštnych diskusí, ale táto diskusia si vyhráva, že či diskutu, diskutujeme o tom, či, ale či áno alebo nie, repatriovať deti z nebezpečnej vojnovej zóny. A je neuveriteľné, že to dokážeme odôvodniť len na základe e, argumentu hrozby pre Európsku úniu. Aj, aj, aj tí, ktorí sú za repatri, repatri, repatriáciu, Hovoria, že ak ich tam necháme dlho, tak sa môžu zradikalizovať a dokonca navrhujú oddelenie od matiek. Ako sa, ako sa opovažujete? Kto vytvoril tieto, e, tý, týchto ľudí? Veď sa pozrieť, keď, keď sa pozriete na situáciu, ktorá nastala v regióne, ako si myslíte, že sa dostali do Iraku a Sýrie? Odkiaľ pochádzajú? prešli Tureckom, vyzbrojujú ich západné vlády, e, vyškolili džihadistov. Prečo si myslíte, že by sírska, sí, sí, sírska vláda by sa mala... Teda- ja, ja e, podporujem to, čo bolo povedané, že zahraniční bojovníci zahraniční len v krajine, v ktorom sa nachádza. Toto sú občania členských štátov, sú aj s odpovednosťou členských štátov. Členské štáty majú zodpovednosť za týchto bojovníkov. Ak existuje teroristická hrozba, e, e, nuž riešte to, ale jednoducho sírske orgány sa tým nemajú čo zaberať. A, pokiaľ, a, a z organizácie e, a, a Eh, a aby ste vy ako organizácia oľutovali, že sa americké eh, sily eh, stiahli a to vám znemožnilo urobiť svoju prácu, ale veď predsa oni sa nachádzajú na suverénnom území, suverénneho štátu, takže samozrejme tieto deti by mali byť repatriované, a, ale e, e, Európa je tou, ktorá by mala situácia, zhostiť tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne. Začneme v tejto chvíli už kolo otázok. Máte minútu a naozaj budem prísna, prísna pokiaľ ide o držanie času. Pán Kolín Ostar, nech sa páči. Áno, pani predsedníčka, tieto deti už niekoľko rokov žijú v Sýrii v podmienkách, ktoré sú hrozné, o tom už sa tu hovorilo. Sú to deti bojovníkov a každý členský štát to rieši od prípadu k prípadu. Všetci sa zhodneme na tom, že treba niečo urobiť, ale čo treba robiť v európskom rámci? Koho sa to týka? Ide o deti, ktoré sa narodili v eh, konfliktných zónach, ktoré sú, menšie, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, tak ako to definuje UNICEF alebo uh, ide o deti, ktoré uh, tam odišli z uh, krajiny pôvodu. Akým spôsobom to dokázať? Uh, je stále naozaj e, najlepšie pre deti, aby zostali so svojimi matkami a aby sme ich nechali radikalizovať sa? E, čo majú urobiť členské štáty? E, je tu viacero otázok, ktoré poukazujú na komplexnosť situácie. Prípady sú od seba veľmi odlišné a práve preto by sme veľmi rýchlo mali prísť s odpovedou, aby sa deti neradikalizovali. Reisler. Ďakujem, pán Reisler. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujeme za prezentácie, ďakujeme z organizovanie tejto diskusie. Je zrejme, že deti eh, by nema, takéto deti by nemali byť brané na zodpovednosť za akékoľvek chyby či otrasné skutky svojich rodičov, ale zároveň je aj jasné, že potrebujeme eh, zaviesť individuálny prístup, nedokážem. Jednoducho tu nemožno postupovať eh, vo všeobecnej rovine. Eh, Tý, m, mm, treba, treba um, samozrejme, sú tu aj malé deti, potom sú tu tínedžeri a preto uh, tento um, preto treba e, rozlišovať a individuálne k tomu prístupovať. V dohovore pre práva dieťaťa sa hovorí o najlepšom záujme každého dieťaťa. Tu je dôležité pripomenúť, že je v právomoci členských štátov, aby, aby tí zahraniční bojovníci, ktorých e, ktorí majú, konkrétnu, e, ktorí majú, ktorí majú konkrétne občianstvo, majú svoje veľmi pekne, pani Kniči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem našim hosťom vo svetle princípu medzinárodného, vo svetle medzinárodných princípov ochrany dieťaťa by sa Európska únia mala chopiť tohto problému. Často ide o maličké deti, za nič nemôžu a sú obeťami tejto celej situácie. Aj väčšie deti, staršie deti, vieme, že ich prípadné zapojenie a pripojenie sa k týmto skupinám, ne, že, že, že takéto pripojenie možno považovať za, za ich vinu. Je dôležité, aby sme tieto deti prijali späť do Európskej únie, aby sme im poskytli e, náležitú pomoc a pomohli pri reintegrácii do spoločnosti. E, Európska únia nemôže konať e, indiferentne. A ja sa pýtam, aké opatrenia môžeme zaviesť na to, aby sme, sa, aby sme naplnili tento cieľ. Čiže ako podporiť štáty v tom, aby umožnili e, návrat týchto detí. Máme povinnosť intervenovať, máme povinnosť chrániť tieto deti a um, máme povinnosť im vrátiť ich detstvo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kofo. Er Ďakujem veľmi pekne. No už trošku sme upustili od svojich hodnôt. Nechcem, aby sa vrátili. Ľudské práva sú Hovorí sa často o ľudských právach v súvislosti s zrenčnými bojovníkmi a ich rodinami, ale potom čo naše práva, naše právo na to cítiť sa bezpečne v našej vlastnej krajine. mieru eh, mierumilovní ľudia v Európskej únii by mali byť vždy prioritou. Ja urobím, čo je v mojich silách a budem pracovať, aby som sa, aby som sa uh, eh, zabezpečil, aby, aby som ubezpečil uh, aby som sa uistil, že nikdy viac nevkročia na európsku pôdu. Toto už nie sú Európania, to sú nepriatelia. Ja nechcem, aby EÚ e, aby jednoducho zasahovala EÚ e do e, tejto ďakujem veľmi pekne, pani Humany. Pán Roman, ďakujem veľmi pekne. Ja vystúpim po holandsky, pretože mnohí poslanci vystúpili už po holandsky. Ja by som chcel povedať veľmi jasne, že ide o emotívnu záležitosť a práve preto sa názory rôznia. Ide o komplexnú tému, pretože vieme, že niektoré z detí nemusia predstavovať hrozbu pre našu spoločnosť, ale niektoré môžu predstavovať hrozbu. Otázka teda je, či sú členské štáty pripravené. Ja pochybujem o tom, že sú. Počul som, že v Belgicku sú s tým isté skúsenosti, ale nemám pocit, že všetky členské štáty sú na to pripravené. No a potom tu máme problematiku e, práva, aby deti boli sprevádzané rodičmi a myslím si, že v tom nie sme pripravení. Pani Bolviesa, nech sa páči. Ďakujem. Je práve e, v záujme bezpečnosti a v záujme obetí terorizmu, aby sme repatriovali deti e, čo najskôr, tak ako tu bolo e, už povedané, pretože ponechať deti v daných regiónoch zvyšuje pravdepodobnosť ich radikalizácie. Čiže to je práve reakcia na bezpečnosť a na zvýšenie bezpečnosti. Nesúvisí to len s malými deťmi, ale aj so staršími deťmi. Samozrejme, v prípade, že spáchali nejaký trestný čin, tak sa budú musieť postaviť pred súd. Ale nech sa postavia pred súd vo svojom štáte, odkiaľ pochádzajú. A e, nezabúdajme na to, že najväčšia hrozba v Európe pochádza od e, extrémnej pravice a nie od ISIS e, na záver chcem pripomenúť eh, prípad eh, britskej občanky, ktorá bola rekrutovaná ISIS ako 15-ročná a potom mala tri deti v mm, nutenom manželstve v Sýrii a v Iraku a eh, zomrela potom, čo požiadala o repatriáciu. Ďakujeme. Teraz má slovo Pán Sanchez bol koordinátor. Dobre, nechcete vystúpiť? Pán Stig, nech sa páči, pán Stig. Thank you. I would like to thank Ďakujem, ja sa chcem poďakovať e, rečníkom a chcem privítať rodiny, obeti, podporujeme ich. E, je to povinnosť e, zo strany, z perspektívy humanitárnej pomoci a ľudských práv. Práve preto je dôležité poskytnúť konzulárnu pomoc a repatriovať dané deti aj z bezpečnostného hľadiska. Je to najbezpečnejšia možnosť musíme to riešiť ako politické riešenie a pritom nemáme na výber, či to urobiť alebo nie. Máme e, sa spoliehať na súdy, na rozsudky, e, čo si naši panelisti o tom myslia. E, môžeme očakávať niečo z, zo súdnych pojednávaní, nejaký výsledok. A, a Hovorilo sa tu o váhaní repatriovať vzhľadom na rodičov daných detí a chcem sa opýtať pani Paran z OSN, či nie je tiež povinnosťou štátov, aby trestne stíhali daných rodičov v prípade, že sú podozriví z teroristických činov. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Rous má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Hovoríme tu o deťoch. Podľa správy OSN e, ide teda o všetky osoby mladšie ako 18 rokov. E, viaceré, viacerí mladí ľudia sa pridali k teroristickým organizáciám a teda spáchali hrozné činy. Prečo chceme týchto mladých ľudí e, poslať naspäť domov? Prečo e, Eh, ich tu chceme mať? Prečo stále žijeme v ilúzii, že môžeme všetko vyriešiť? Čo si naši panelisti myslia o myšlienke, Ehm, že by sme dali týchto mladých ľudí do náhradných rodín. V Amsterdame sme mali takýto program. Mysleli sme si, že sme na to pripravení, že to bude fungovať, ale neboli sme pripravení, nefungovalo to. Myslíme aj na bezpečnosť našich detí a našich občanov. To je primárna naša úloha, preto sme dnes tu, preto sme boli zvolení. Pán Válas má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja som bol šokovaný z toho, že vôbec e, sa zamýšľate nad možnosťou oddeliť deti od matiek. Um, pripomenulo mi to, čo sa stalo pred rokmi v Írsku, keď uh, deti boli odoberané od matiek, ktoré neboli vydaté. Eh, kde beriete tú odvahu um, odoberať deti svojim matkám? Myslíte si, že uh, zabudli ste na to, že um, posilňujete vojnu prostredníctvom uh, zasielania munície? Zabudli ste na to? Áno, uh, hovoríte o tom, že máte obavy o deti, ale uh, čo hovoríte na to, že tieto deti pomáhajú vytvárať bomby? Uh, a nezaujímate sa o utečencov, ktorých máte tu, neriešite to, čo sa deje v Jemene, e, na akej planete to žijete. Ďakujeme veľmi pekne, pán Valas. Pani Fox má slovo, nech sa páči. Je to dôležitá téma súvisiaca s morálnou komplexnosťou a práve preto by sme ju nemali riešiť prostredníctvom spoločného riešenia EÚ. Ide o národnú suverenitu, pretože to súvisí s tým, ako sa príslušný štát vysporiada s vlastnými občanmi a ako má riešiť spoluobčanov, ktorí zradili hodnoty západného sveta a ľudskosti. V Spojenom kráľovstve sa hovorilo o e, džihadistke, ktorá sa mala vrátiť do Spojeného kráľovstva. E, ja si myslím, že to bola morálna zbábelosť, pretože Spojené kráľovstvo odmietlo prevziať zodpovednosť. E, my pomáhame k tomu, že sa títo ľudia radikalizujú a mali by sme prevziať zodpovednosť, ale e, zároveň by sme to nemali riešiť prostredníctvom byrokratického bruselského diktátu. Ehm, myslím si, že je nesprávne, že v niektorých z dnešných diskusí sa hovorí o tom, že občania sú využívaní ako páka na vyjednávanie a že vôbec diskutujeme o tom, že deti má byť odoberaná matka. Ďakujeme. Pani Wiesler, Liman má slovo, nech sa páči prvom rade sa chcem poďakovať všetkým rečníkom a všetkým našim hostom, aby nám vysvetlili situáciu z ich uhla pohľadu. Ja mám viaceré otázky. V prvom rade sa chcem spýtať, e, čo sa stalo v krajinách, ktoré repatriovali e, deti, akú podporu dali potom týmto deťom po repatriácii, to je prvá otázka. A druhá otázka e, je, ukážte nám nejaký harmonogram, Ukážte nám, ako to v praxi fungovalo. Mohli by ste nám e, predstaviť e, nejaké konkrétne prvky úspechu. Mohli by ste nám ukázať, že to naozaj fungovalo, pretože to je podľa mňa najlepší spôsob, e, ako presvedčiť tých, ktorí sa zdajú, že sa nedajú presvedčiť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem veľmi pekne, prepačte, že som vás musela prerušiť. Aby som vám umožnila aj dlhší čas, ale bohužiaľ je to takto dnes. E, dnes je to jednoducho takto. Každý z panelistov má 6 minút vyčlenených na reakciu, takže začneme v poradí, v opačnom poradí. Začneme preto Takže nech sa páči pani Helma slovo. Thank you very much, uh, madam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, vypočula som si túto diskusiu a vidím na základe diskusie, že ide o traumatizujúci eh, prvok aj pre Európanov. V každom prípade by som ale bola rada, keby sa diskusia znovu vrátila eh, k deťom a um, riešenie detí, respektíve najímanie detí zo strany ozbrojených síl alebo ozbrojených skupín, bez ohľadu na to, aké ozbrojené skupiny ide, je um, v rozpore s právami detí na základe medzinárodného práva a existujú mechanizmy na rehabilitáciu a reedukáciu detí či už ide o deti, ktoré sú v Sýrii, v západnej Afrike a sú rekrutované tam. E, ide o e, obete a máme rehabilitačné programy, ktoré sú zamerané práve na to a treba ich reintegrovať e, do spoločnosti a malo by to začať prostredníctvom členov rodiny. My veľmi nepodporujeme inštitucionalizáciu detí, Ehm, starostlivosť zo strany rodiny alebo alternatívna inštitucionalizácia je vždy tým najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa deti cítili v bezpečí a chránené. E, niektoré vlády ehm, vracajú svoje deti naspäť domov a majú rehabilitačné programy. Áno, povedzme si to realisticky, ide o skupinu Mm, ktorá si bude vyžadovať veľa práce, aby sa dostali z toho, čo museli prekonať. Niektoré štáty e, tiež na tom pracujú. 380 e, e, detí sa vrátilo do Británie a dnešnému dňu v Spojenom kráľovstve bola vypracovaná správa, na základe ktorej sa vrátili deti, ktoré nepredstavovali hrozbu pre národnú bezpečnosť. Vláda vie, kto sú, kde sú a sú s nimi v kontakte. Save the Children je humanitárna organizácia a dívame sa na otázky, ktoré nie úplne súvisia s bezpečnosťou a rizikom, ale Uh, predsa len sme v kontakte s bezpečnostnými zložkami Švédska a Holandska, ktoré uviedli, že Ehm, rodiny, ktoré sa vrátili, nie, nielen deti, ale rodiny, ehm, nepredstavovali hrozbu pre eh, vnútroštátnu bezpečnosť. Myslím si, že eh, musíme vziať do úvahy, že mnohé eh, z týchto detí a matiek olutovali svoje činy a chcú sa vrátiť domov. A niektoré z nich tvrdia, že aj keď by sme mali byť vo vezení, keď sa vrátime domov, tak radšej budeme e, doma vo vezení, e, tam, kde sú naše deti, aby sme nestratili s nimi kontakt. A rado by som ešte zdôraznila, že ide o veľmi urgentnú záležitosť. Hovoríme tu o individualite, o prístupe od prípadu k prípadu, ale humanitárne agentúry e, sa pripravujú na to, že možno na budúci rok už o tom budeme diskutovať úplne inak. Teraz máme obrovskú príležitosť na to, aby sme tieto deti a ich blízkych, milovaných príbuzných vrátili domov. E, pretože potom už sa to možno nebude dať. Musím súhlasiť e, s kolegami z panelu. E, hovoríme o tom veľmi veľa, ale pokiaľ ide o praktické zdieľanie informácií a vytváranie E, logistického koridoru na to, aby sa tie deti mohla, mohli vrátiť, e, nemáme na to um, potrebné kapacity, takže členské štáty by mali urobiť čo najviac a musím opäť zdôrazniť, že e, pre niektoré deti, ak tak neurobíme, to bude vlastne podpis ich rozsudku smrti. Takže myslím si, že v Sýrii to môže byť od prípadu k prípadu, keď sa deti vrátia naspäť domov. Najprv ich vráte domov a potom môžete postupovať od prípadu k prípadu. Teraz by sme mali postupovať e, všeobecne a poskytnúť repatriáciu všetkým a e, členské štáty EÚ by teda deťom a matka mali poskytnúť repatriáciu čo najskôr. Ďakujeme veľmi pekne. Povedalo sa, že pôjdeme v opačnom poradí, takže pán Paul Fentingel, nech sa páči. Thank you. Uh, thank you for the vragen. Merci pour les questions. Um, some, uh... Ďakujem za otázky. Uh, takže Vypočuli sme si rôzne perspektívy, emocionálne perspektívy, humanitárne, geopolitické, uh, súdne perspektívy, perspektívy medzinárodného práva a tak ďalej. Moja perspektíva je um, bezpečnostná perspektíva a chcel by som Eh, zodpovedať nejaké otázky, či sme na to pripravení. Eh, pokiaľ ide o dospelých, tí by mali byť eh, stíhaní a odsúdení. Tomu sa hovorí prístup trest, trestnej spravodlivosti. V mojej krajine je to jasné. Ženy tiež bývajú odsúdené a niektoré aj v neprítomnosti. Môžeme viesť diskusiu na to, existuje parlament, môžeme diskutovať o tom, či e, e, trest odňatia slobody je dostatočne dlhý, e, či 5-ročný trest odňatia slobody je dosť dlhý, to je politická debata. Tento prístup trestnej spravodlivosti je dôležitý, keď to pretlmočíme do praxe keď som študoval právo, tak som sa e, naučil alt eldere alt judicare, to je starý princíp, ktorý e, znamená, že treba zohľadniť e, všetky perspektívy a ľudia by mali byť odsudení v krajine, kde spáchali čin alebo vo svojej krajine pôvodu. Keď ich budeme stíhať v krajinách, kde spáchali svoje zločiny, tak všetci vieme, a to je nepohodlná pravda, ale tak to je, že je veľmi ťažké e, to zrealizovať. Je tam veľa praktických súdnych prekážok, ktoré e, bude treba prekonať a čím viac o tom budeme hovoriť, tým viac si budeme uvedomovať, aké ťažké je to zrealizovať, ich e, trestne stíhať tam. Z bezpečnostného hľadiska musím doplniť, teda dlhodobá perspektíva musí byť zohľadnená. E, prítomnosť v týchto táboroch e, pre ženy v vo vezeniach pre mužov zvyšuje riziko, že znovu budú e, rekrutovaní džihadistmi, potom muži vo vezení, tam sa zvyšuje riziko vzniku nenávisti k západu a môžeme zobrať štátnu prístupnú slušnosť tým pádom e, e, by sme im odňali e, ich zodpovednosť, ale mali by sme ich, keď by sme mali schopných súdiť v Iraku na základe princípu spravodlivého procesu, tak by sme mali brať do úvahy, že je tu riziko, že budú prepustení znovu a dlhodobá perspektíva. Tu e, ako e, fúzne centrum, tu musím varovať pred týmto orgány. Z dlhodobého hľadiska nemôžeme zabezpečiť, e, že e, nastavenie mysle, aké bude nastavenie mysle týchto ľudí, keď budú prepustení v budúcnosti. a chcem mm, pripomenúť, čo sa stalo v Abu Ghraib a Gambuka a viacerí z týchto e, priateľov e, tzv. ISILca sa e, stretli a e, vyvinuli v týchto väzeniach nenávisť e, voči západu v týchto väzniciach v Iraku. Toto by sme mali brať na vedomie a mali by sme brať na vedomie aj dopad našich rozhodnutí na rodiny, na komunity tu, tu v Európe. Mali by sme sa vyhnúť percepcii Eh, opustenosti a toho, že niekto je druhoradý, druhotriedný občan. Sme na to pripravení. Mám 6 minút. Aha, takže ešte 2 minúty. Eh, z belgickej perspektívy eh, máme 130 navrat, navratilcov, mm, dospelých a asi 30 detí. Zaoberáme sa nimi. Je to na základe pokusu a omylu, dávame ich do vezení, e, sú e, prepušťaní a potom vytvárame štruktúry, aby sme ich monitorovali. Robíme, čo je v našich silách, ale bohužiaľ nie je žiadna záruka pre úspech. Nulové riziko neexistuje, e, aj keď čokoľvek urobíme, keď to urobíme tu, alebo či to urobíme tam, tak nulová miera rizika nebude a ďalšia vec, ktorá je nepohodl- nepohodlnou pravdou, ale aj s mojimi vlastnými deťmi, ktoré tam nikdy neboli, nemám e, záruku e, dobrej výchovy, aj keď si myslím, že som veľmi dobrý otec, ale nulové riziko teda neexistuje a to treba povedať pre deti. E, e, tam e, sa o nich stará sudca, rozhoduje o tom sudca pre mladistvých, starostlivosť pre mladistvých, inštitúcie. Vidíme to v našej krajine, je tu veľa angažovanosti týchto inštitúcií a robíme, čo je v našich silách, E, e, títo mladí ľudia sa vracajú do škôl, my robíme, čo je v našich silách cez tento agentúrny prístup, aby sme urobili, čo sa dá a to je naša povinnosť, ale znovu e, musím povedať, že neexistuje záruka pre úspech. Časový rámec, to bola otázka pána Petersa. Myslím, že som už eh, na to dal odpoveď. Čím dlhšie budeme čakať, tým dlhšie budeme eh, riskovať vytvorenie novej generácie džihadistov. Musíme eh, to uznať. Vzhľadom na nedávne udalosti sa situácia zhoršila z humanitárnej perspektívy, ale aj z bezpečnostnej perspektívy. Teraz je to ešte ťažšie pre západné sily e, repatriovať e, svoje deti. E, niektorí naši spojenci sa stadial stiahli, čiže situácia sa nezľahčila. Ďakujem veľmi pekne, pán vy ste tu neboli keď vystupovali koordinátori, respektíve váš kolega vystupovala. V každom prípade máte minútku, ak chcete využiť tento rečnícky čas. Ďakujem, áno, je to veľmi citlivá záležitosť, o ktorej dnes diskutujeme. Napriek e, smutnej situácii pre malé deti pokladám za vhodné, aby sme e, túto tematiku vnímali nielen morálne, ale aj so zdravým rozumom obyvateľstva. Členských štátov majú e, právo na telesnú bezpečnosť. Pri mladistvých je situácia iná. Viacerí z nich sú traumatizovaní aj propagandou IS sú prepletení, e, títo navrátilci sa vrátia do svojich islamistických prostredí. Tak sa to stalo v Nemecku, preto to pokladám za vhodné, aby sme pred návratom urobili bezpečnostnú previerku a aj keď e, to znie e, tvrdo v Nemecku, teda by sme mohli zvážiť odobratie rodičovskej starostlivosti. Európe a v členských štátoch nemáme žiadnu potrebu ďalších džihadistov. Ďakujem. Prosím vás, zachovajte kľud v sále. Nech sa páči, pani Hen, ako ďalšia rečnica. Many thanks uh, for... Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Ďakujem za otázky. Uh, diskusia preukázala zložitosť uh, Eh, tejto problematiky. Ako povedal pán von Dichald, eh, tieto rôzne názory vysvetlen, vyjadrené eh, k rôznym aspektom poukázali na to, že to nie sú jednoduché otázky a nie sú na ne jednoduché odpovede viaceré body, ktoré sa týkajú EÚ. Eh, e Boli tu viaceré otázky eh, týkajúce sa európskej eh, role, ale aj zazneli tu varovania ohľadom role Európy. Tu môžem len zopakovať, čo som už povedala. Neexistuje európska politika, čo sa týka repatriácie zahraničných bojovníkov je to eh, otázka národnej bezpečnosti, čiže tam sa o tom rozhoduje na národnej úrovni. Taká je situácia, ale ako som tiež povedala, tak Európska únia pracuje na celom rade otázok, ktoré boli nastolené aj tu a dovolte mi len uviesť príklad, eh, pokiaľ ide o výmenu informácií. Bola tu otázka, čo robí Európska únia. Jeden dôležitý bod je, že a viacerí kolegovia to spomenuli, e, bezpečnosť našich hraníc, zabezpečiť, že keď niekto vstúpi na územie EÚ, e, tak keby to bol e, zahraničný bojovník, či už z Európy alebo z tretej krajiny, alebo člen rodiny príslušník, tak musí byť objavený. Ako je to možné? Tým, že sa do SIS zadajú všetky informácie, ktoré máme o zahraničných teroristických bojovníkov a všetky informácie, ktoré majú členské štáty cez Interpol e, e, priamo z bojišť od Spojených štátov, ktoré sa týkajú Európanov a neeurópanov. Toto je veľmi dôležité a to je dôležitá úloha, ktorú musí zabezpečiť Európska únia, aby v tomto pomohla. Ďalší e, problém týkajúci sa výmeny informácií je, ďalší bod je Európa. Oni mali prvú task force pre identifikáciu teroristov, ktorá umožňuje tretím štátom um, porovnávať a zdieľať si informácie o niektorých uh, zahraničných bojovníkoch a získať si lepší obraz a takisto uh, uh, získať nové stopy, čo sa týka rehabilitačných programov a osvedčených postupov. Vo všeobecnosti komisia podporuje členské štáty pri prevencii a radikalizácii radikalizácie. My máme eh, eh, tú eh, sieť pre zvýšenie povedomia o radikalizácii, kde sa stretávajú ľudia z praxe, takže tam si vymieňajú informácie o tom, čo sa osvedčilo a čo ešte by malo sa zlepšiť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pani Paho, nech sa páči. Thank you very much for the depth and, and the, yeah, of the discussion. Ďakujem za uh, túto hĺbkovú diskusiu dnes popoludní. Chcem zopakovať, že táto diskusia vlastne zlučuje morálne otázky um, a bezpečnostné otázky a, ale určite nie je naivné eh, potvrdiť, že repatriácia je eh, najdôležitejšie, najdôležitejšie eh, z bezpečnostného hľadiska a opatrenia na boj proti terorizmu musia splňať kritéria medzinárodné práva, musia splňať teda Eh, uznesenia Bezpečnostnej rady OSN, eh, ako aj eh, stratégiu boja proti terorizmu. Je to dôležité z hľadiska zodpovednosti obeti, aby tí, ktorí mm, boli zapojení do teroristických aktivít, aby sa dostali pred súd a z toho hľadiska to nie je len preventívna nevyhnutnosť, ale aj mm, otázka zodpovednosti Eh, ak eh, dovolíme eh, ľuďom, aby ušli z táborov v súčasnej situácii v severovýchodnej Sýrii, tak im vlastne umožňujeme, aby sa nám stratili z radaru a to nie je nápomocné pre obete. No a pokiaľ ide o teda potrebujeme mechanizmy, kde e, e, keď sa ľudia dostanú pred súd, tak e, dostanú hlas aj obete. A momentálne sme videli v tých procesoch, ktoré prebiehajú v Iraku, prípady terorizmu, že tu nedostávajú miesto obete. Sú to masové procesy, končia veľmi rýchlo a hlasy obeti nie sú vypočuté, čiže aj z pohľadu zodpovednosti voči právam obeti je dôležité, aby sa postupovalo týmto spôsobom. No, máme povinnosť eh, stíhať e, eh, pachateľov, ale ak, teda ak spáchali zločin, ale e, trestná zodpovednosť je individuálna, čiže znovu je veľmi dôležité nehádzať všetkých do toho istého vreca, ako tu už zaznelo. E, ale eh, eh, mal by byť individualizovaný screening, aby sa identifikovalo, aká je príslušná zodpovednosť tohto jednotlivca. Ak tá osoba je zodpovedná, tak eh, by mala by malo byť voči nej zahájené konanie. Čiže nie je tu náhrada z tohto hľadiska pre krajiny, ktoré hm, majú fungujúce súdne systémy, hm, princíp právneho štátu, aby sa zabezpečilo, že e, e, pachatelia e, sa dostanú pred súd. Čo by sa dalo robiť, aby sa pomohlo deťom? UNICEF pomedzi agentúr OSN a systému OSN má dlhoročnú skúsenosť práce s deťmi E, detskými vojakmi a inými deťmi, ktoré sú, e, ktoré sú súčasťou takýchto konfliktov, e, realizujú programy po celom svete, pracujú s bývalými detskými vojakmi, aby ich zaradili späť do školy, poskytujú im psychosociálnu podporu, podporujú mimovládne organizácie, členské štáty, aby posilnili ich služby v tejto súvislosti. A teda UNICEF je k dispozícii aj e, členským štátom, aby im pomáhala, pomáhalo a mm, OSN vo všeobecnosti e, e, je ochotná vyhovieť všetkým žiadostiam zo strany členských štátov. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim hostom. Uh, dúfam, že to všetko, čo bolo povedané, pani na úrodnú pôdu a Samozrejme, e, ide o dôležité práva, ale sú tu aj určité povinnosti. My určite nezabúdame na obete terorizmu a nechceme, aby v žiadnom prípade dochádzalo k nejakej beztrestnosti, ale tu nás privádza najlepší záujem o tie oso- prospech tých osôb, ktoré, e, ktoré, ktoré nemajú zodpovednosť ešte. Takže um, 20. novembra sa bude konať e, konferencia na vysokej úrovni práve k problematike práv dieťaťa. Táto konferencia e, zdôrazňuje 60. výročie deklarácie práv dieťaťa a 30. výročie dohovoru práva dieťaťa. Pripomenieme si symbolicky tento záväzok ktorom bude parlament pokračovať v zmysle svojho mandátu. Takže nesmieme na to zabúdať. Ďakujem veľmi pekne. Let's start, colleagues. Преминаваме към точка 22, доклад на комисията. Dobre, takže prejdeme na bod 22. Správa komisie Európskemu parlamentu o pokroku Bulharska a mechanizmu e, spolupráce a verifikácie a pokrok e, Rumunska a mechanizmus spolupráce a verifikácie. Ako viete, 22. oktobra 2019 komisia prijala dve správy. o Bulharsku a Rumunsku a ich e, Eh, kooperačných a verifikačných mechanizmoch. Tieto mechanizmy boli vytvorené eh, eh, v roku 2007 po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ a mali to byť prechodné systémy na reformu súdnych systémov a zlepšenie boja proti korupcii a v prípade Bulharsku aj proti organizovanému zločinu. Pokiaľ ide o Bulharsko, komisia si myslí, že pokrok Bulharska eh, a kooperačno verifikačný mechanizmus je postačujúci na to, aby eh, Bulharsko eh, splnilo svoje záväzky, ktoré urobilo v čase vstupu do EÚ. Bulharsko musí monitorovať Eh, kontinuálnu implementáciu správy ako, a viesť dialog s komisiou, ako súčasť eh, komisiu, dialogu s komisiou. A, a, eh, pokiaľ ide o Rumunsko, vývoj situácie v prvých mesiacoch roku 2019 spôsobil veľké obavy pre komisiu a Rumunsko sa eh, eh, eh, teda neprijalo dodatočné odporúčania, ktoré boli urobené v novembri 2018 podľa správy tieto odporúčania musia byť dodržané, ak reformný proces má, byť, má pokračovať. Teraz dostane slovo E, kolega z generálneho sekretariátu komisie, ktorý, e, pán Slís, ktorý e, predloží obidve správy z generálneho sekretariátu komisie. Nech sa páči, má, máte slovo. Vážený pán predseda, Ďakujem veľmi pekne. Srdečná vďaka výboru za to, že ste mi dali túto príležitosť môcť tu dnes odprezentovať správu komisie. Možno by pomohlo ak by som začal tým, že pripomeniem celkový kontext CVM ehm, bol samozrejme dlhším procesom, keď sa oba štáty pripojili k Európskej únii, tak e, vyslovili, ehm, tak sa zaviazali k tak vyslovili určité záväzky. No a ehm, v januári 2017 E, komisia vydala prehľad o súčasnom stave a cieľom tej konkrétnej správy bolo pojednať o tom, ako situácia vyzerá a nadväznosti na to e, potom boli vydané konkrétne odporúčania, ktoré obsahovali jednotlivé kroky na zlepšenie a zároveň bolo súčasťou odporúčania akési údanie smeru do budúcna. E, takže to bolo akési základné posúdenie a komisia sa odtedy e, koncentrovala na tieto dve otázky a minulý rok e, vyjadrila zámer vykonať ďalšie posúdenie ešte pred koncom svojho mandátu. Čiže tá, tieto správy sú výsledkom tohto zámeru. Pán predseda, ja sa vyjadrím k obom bodom, ale najprv začnem Bulharskom. Od januára 2017 správa zaznamenala pokrok, pokiaľ ide o odporúčania. Minulý e, rok došlo k uzatvoreniu dvoch e, benchmarkov. E, um, právny rámec eh, teraz už eh, obsahuje aj eh, novú, novú agentúru, riešenie jednotlivých otázok, ako napríklad zmenu trestnoprávneho konania, spolupráca na najvyššej úrovni samozrejme náležitým spôsobom pokračovala a Bulharsko pokračovala v, prá- pokračovala v práci na implementácii odporúčaní s tým, že došlo k ďalšiemu pokroku vrátane odporúčania k tým trom benchmarkom, e, ktoré zostali otvorené e, od minulého roka. E, tam išlo o justičnú reformu a boj proti korupcii. Komisia hovorí o tom, že vďaka krokom a vďaka smerovaniu ten e, pokrok e, Bulharska v rámci CVM je dostatočný na to, aby, aby e, sme považovali, aby, aby teda Bulharsko mohlo naplniť svoje záväzky, ktoré na seba prijalo pri pristúpení do Európskej únie. Takže tento mechanizmus je súčasťou, alebo teda jednotlivé opatrenia v tejto súvislosti sú súčasťou dokumentu, ktorý už je určený ďalšej, teda novej komisii. E, ďal, samozrejme do budúcna bude tiež predmetom celá škála otázok, len, len, len pripomeniem, že odporúčania CVM nepokrývajú všetko ide len o e, otázky, ktoré boli definované na začiatku procesu. Napríklad e, tento mechanizmus nepokrýva otázky médií. Správa sa odvoláva e, správa samozrejme o nich hovorí, ale v inom kontexte. No a mm, v Bulharsku bola zriadená Rada pre spoluprácu, ktorej účelom je to, že má byť domácim orgánom dohľadu, ale úloho, jej úlohou je aj to, že je kontaktným bodom pre prácu komisie. Je dôležitý, bol, tento krok bol veľmi dôležitý aj pre e, ďalšiu prácu Bulharska v tejto oblasti ale aj iné inštitúcie majú svoju úlohu v Bulharsku, ako napríklad zvrchovaná justičná rada, e, ktoré, ktoré majú vystupovať na, na obranu justičnej nezávislosti. Čiže to sú všetko dôležité otázky. Mm, nepôjdem do tej detailov správy, ale upozorním na tri konkrétne záväzky, ktoré na seba prevzali bulharské e, orgány. Poprvé, zodpovednosť generálnej prokuratúry. Bulharsko teraz napísalo Benátskej komisii a zaviazalo sa, že sa bude riadiť jej odporúčaniami. Samozrejme, v rámci parametrov bulharskej ústavy. Do e, Národného zhromaždenia Ehm, teda Národné zhromaždenie sa e, bude zaoberať e, teraz e, jednotlivými právnymi otázkami. Ďalej sa, vláda, ďalej sa vláda zaviazala pracovať aj v rámci boja proti korupcii a v rámci finančných vyšetrovaní v tejto správe komisia dospela k záveru, že Bulharsko naplnilo svoje záväzky, ale to ešte nepredstavuje e, podobu formálneho rozhodnutia. Komisia potrebuje E, dať príležitosť rade a parlamentu, respektíve musím nechať priestor, aby sa i oni mohli k tomu vyjadriť. A tomu bude musieť dôjsť predtým, než dôjde k formálnemu ukončeniu CVM pre Bulharsko. Teraz poďme k Rumunsku. V poslednej správe z novembra 2018 komisia dospela k záveru, že, um, ku, že v Rumunsku došlo E, že v Rumúnsku boli prijaté určité zákony, ktoré znamenali tlak na justičné orgány. Došlo aj k novelizácii trestného zákonníka. Toto bolo... E, ta, takýto záver je v súlade s uznesením, ktorý, ktoré prijal aj tento parlament a v súlade so závermi Benátskej komisie tomto dôs- v dôsledku toho komisia navrhla 8 ďalších odporúčaní, okrem teda tých, ktoré boli prijaté v roku 2017. Bohužiaľ, ich rumúnska strana sa nimi neriadila. Práve naopak došlo ešte k horšeniu situácií. Komisia musela upozorniť rumúnske orgány pri viacerých príležitostiach. Musela napríklad napísať list, ktorom vyjadrila obavy ohľadom dodržiavania princípov právneho štátu. Um, viac menej e, od, od viac menej, ale ešte nedošlo k riešeniu problémov alebo k tomu, že by došlo k príslušnej novelizácii legislatívy. Pokiaľ ide o odporúčania, ehm, tak e, v zásade tie z novembra 2018 dosiaľ neboli implementované. A to nakoniec len potvrdilo obavy komisie. Existuje, existujú tu nové obavy ohľadne, eh, ohľadne objektívnosti eh, justície a podobne. Eh, je, je tam riziko zásahov s tým, s tým, že, e, s tým, že teda nevidíme e, nejaké možnosti alebo teda nejaké krôčky, vďaka ktorým by sa situácia v tej chvíli zlepšovala. Potom e, Ústavný súd rozhodol, že zmeny trestného zákonníka boli nezákonné, ale tá politika, ktorá s tým súvisela, ktorá bola zdrojom obáv, Ehm, nebola niečím, od čoho by vláda bola upustila. Na základe tých skorších odporúčaní, ehm, respektíve ich náplňanie bolo takisto spomalené. pokiaľ ide o oblasti ako napríklad e, systémy, prevencie, analýzy verejných obstarávaní a spätné získavanie aktív, tak, tak tam došlo k určitému pokroku, ale to bolo zatienené ďalšími problémami a e, skutočnosťou, že, že, že, že nedošlo k implementácii odpočnutia. Záver komisie je taký, že odporúčania, že od, odporúčania treba naplniť, treba ich implementovať a komisia bude spolupracovať e, za týmto účelom s rumúnskymi orgánmi. Ďakujem, pán Slít. Vážení kolegovia, ja by som vás chcel informovať, že dnes a zajtra Benacká Komisia e, je v Sofii, kde sa stretne so všetky, s príslušnými, zastupmi príslušných orgánov. Teraz už e, k výmene názorov vzhľadom na e, krátkosť času vás poprosím, aby vaše vystúpenia neboli dlhšie ako dve minúty. Takže pani Mecola. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda EPP podporuje závery Európskej komisie, síce, že pokrok Bulharska v rámci mechanizmu CVM je dostatočný na to, aby sme mohli konštatovať, že Bulharsko naplnilo záväzok, ktoré sa prijalo pri pristúpení k EÚ a že monitorovací mechanizmus by mal skončiť. Tento mechanizmus bol zriadený v čase pripojenia sa k EÚ v roku 2007 a jeho zámerom bolo zrýchliť úsilie Bulharska Bulharska zreformovať justíciu a zlepšiť boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Vyhodnotenie komisie a to, že boli naplnené referenčné hodnoty tohto mechanizmu, e, teda to, čo ste konštatovali, e, s tým súhlasíme. Komisia e, konštatuje, že náplň jednotlivých aspektov bolo v súlade s mechanizmom, ale v tom čase bolo rozhodnuté e, pokračovať v práci, ale teraz už je jasné, že e, Bulharsko naplnilo uspokojivo všetky kritéria. Komisia konštatuje, že Bulharsko pokročilo a hovorí o tom, že že e, ukončenie celého postupu je povzbudzujúcou skutočnosťou. No a ešte by som rada e, niečo povedala. Ak by sme hm, ak by, existoval, ak by existovalo monitorovanie právneho štátu, vo všetkých členských štátoch, ako my vždy voláme, my vždy sme volali po takomto mechanizmu, tak to by, tak to by vlastne pomohlo k tomu, že by to by vlastne spôsobilo, že by dochádzalo k neustálemu monitorovaniu každého štátu, čiže mechanizmus ako CVM by potom neboli potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Ja, pani Sipel, nebudem zachádzať do všetkých podrobností CVM oboch krajín. Ale opätovne potvrdím, počiarknem, podobne ako Roberta Mecola, eh, ja viem, že eh, teda viete, že my voláme po komplexnom mechanizme, komplexnom nástroji monitorovania princípov štátneho právu myslíme si, že by v tomto prípade mali existovať rovnaké podmienky pre všetkých, teda nie len pre individuálne štáty. A ja opätovne volám po novom monitorovacom nástroji. A tým pádom by sa CVM stal nadbytočným. Potom pokiaľ ide o návrh e, o ďalších krokov pre Bulharsko, to je v poriadku, s tým súhlasíme. Ešte by som sa chcela vyjadriť k ďalšej veci, a síce k šengenskému priestoru. Plné uplatňovanie šengenských aký nie je priamo previazané na CVM a preto by CVM nemalo mať negatívny dosah na um, zrušenie interných e, kontrol. A ako bolo opakovane uvedené zo strany Európskeho parlamentu, obe krajiny, Bulharsko aj Rumunsko, splňajú potrebné podmienky na uplatňovanie šengenských aký v plnom rozsahu. Napríklad v správe z vlastnej iniciatívy z decembra 2018 parlament pripomína, že plné uplatňovanie šengenských aký nie je závislé od uvedeného mechanizmu teda opätovne voláme a vyzývame členské štáty, aby si urobili svoju prácu a aby, aby prijali Bulharsko-Rumunsko do šengenského priestoru. Mali by, a ďalej, pokiaľ ide o CVM, mali by sme tento mechanizmus zastaviť a vytvoriť si naozaj iný mechanizmus, ktorý by pokrýval skutočne všetky naše členské štáty. Ďakujem. Strike. Čakala som, že sa ujme slova niekto z Renew. Neviem, asi, asi Renew ako prvý, predo mnou ešte. Ďakujem za Renew. Plánoval som vystúpiť po rumúnsky, ale vystúpim eh, po anglicky vystupujem e, vo funkcii koordinátora za skupinu, ale budem pokračovať. Nadviežem na, na kolegov. CVM bol mm, dlhým procesom, komisia, samozrejme komisia bola svetkom rôznych situácií, boli tam, boli to také momenty, eh, keď sme boli spokojní, menej spokojní a tak ďalej. Čiže komisia oznámila, že proces skončí do konca tohto či budúceho roka. Ja si myslím, že určite môžeme vysloviť následovný záver. Minimálne ja to tak pociťujem a to potvrdzuje aj to, čo povedali kolegovia. A síce, že musíme hľadať spôsob pretaviť tento proces do niečoho, čo bude udržateľné a čo bude predstavovať určitý mechanizmus dohľadu nad eh, dodržiavaním princípov práv, právneho štátu. A dúfame, eh, ja a moji kolegovia, že k tomu naozaj dôjde. Potrebujeme horizontálny, paneurópsky mechanizmus, eh, ktorý bude obsať kritériá, ktoré budú uplatniteľné na všetky členské štáty, budú definované veľmi jasné dôsledky, veľmi jasné odporúčania a tým pádom samozrejme sa CVM stane nadbytočným a nebudeme sa tak musieť pýtať tie isté otázky každých pár mesiacov. No a um, teraz e, pokiaľ ide o to previazanie alebo nepreviazanie medzi Schengenom a CVM, nuž e, e, dnes by to už malo byť jasné, ale nie je, ale v tom konkrétnom momente pri novom mechanizme sa to celé vyjasní. Takže ja si želám, aby sa tak stalo čo najskôr. Ja si želám, aby tento proces monitorovania krajín bol zaintegrovaný do celoeurópskeho mechanizmu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Strek, nech sa páči. Áno, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Komisii veľmi pekne ďakujeme za poskytnutý prehľad, za posúdenie oboch krajín. Samozrejme, bude treba ešte diskutovať e, s ďalšími koordinátormi, či my vynesieme nejaké posúdenie ale súhlasíme s tým, že návrh pokračovať hodnotenie, v hodnotení Rumunska, kedy vznosti na vývoj v Rumunsku. Na druhej strane ja ale zdieľam aj to, čo bolo povedané z úst kolegov. Teda ja sa pýtam, ako efektívne sú, sú tieto hodnotenia vzhľadom na to, že veci boli raz hore, raz dole, tak povediac. A My by sme sa ešte potom radi spýtali, že čím, čo, čo sa môžeme naučiť z, týchto, z tohto procesu, e, čo je užitočné, čo nie, ako možno e, tie silné stránky tohto mechanizmu pretaviť do nášho nového mechanizmu. Za zelených je jasné, že by sme mali odpojiť CVM e, od výsledkov šengenského hodnotenia. V prípade oboch krajín ďakujem. Благодаря ви. Сега минаваме към членовете на комисия. Ďakujeme. Teraz majú slovo ďalší členovia komisie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne generálnemu riaditeľovi za správu, ktorú nám dnes predstavil. Ja chcem poblahoželať aj Bulharsku za úspech Ja som sa oboznámil s správou o Rumunsku a v Rumunsku už asi 3 roky existujú problémy s aktuálnym režimom. Samozrejme, táto správa obsahuje aj isté informácie, ktoré nie sú celkom presné ale treba poznamenať, že v Bukurešti máme pomerne novú vládu a že verejne sa zaviazala, že bude e, rešpektovať odporúčania uvedené v správe o CVM. E, zároveň sa zaviazala rešpektovať opatrenia e, a odporúčania navrhnuté Benátskou komisiou. Mm, keď sa pozrieme na Bulharsko a Rumunsko, tieto krajiny nie sú celkom integrované do EÚ, pretože nie sú súčasťou šengenského priestoru a spomínam si, e, ako bývalý minister, že e, istý čas sme boli dávaní za príklad ako krajina, ktorá e, rešpektuje šengenské aky a ktorá je príkladom dobrých postupov. Môžeme si teda klásť otázku, či sa dá nájsť e, prepojenie medzi mechanizmom CMV a e, šengenským aký. Podľa mňa túto prepojenie je. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz za GUE. Pani Dali. Ja nie som za to, aby sme kategorizovali štáty na funkčné a nefunkčné. Myslím, že problémy majú všetky členské štáty, vrátane môjho štátu, ale vzhľadom na to, že hovoríme o Bulharsku a Rumunsku, ja by som chcela hovoriť práve o týchto krajinách a Eh, ja by som eh, bola rada, keby sme sa pozreli na definíciu stabilného mm, pokroku a bolo by dobre, keby sa komisia k tomu vyjadrila. Keď sa pozrieme na slobodu médií, eh, žurnalistov a reportérov, Momentálne sa dostávame do situácie, kedy byť novinárom je v podstate nebezpečné zamestnanie, pretože nemáme veľmi veľa e, nezávislých médií, dokonca je tu problém s e, zastrašovaním a dokonca e, európske finančné prostriedky sa mm, investujú do médií, ktoré sa zaviazali, že nebudú kritizovať vládu. Zároveň tu máme médiá, ktoré E, v podstate predstavujú elitu a podporujú organizácie, ktoré e, ťažia zo 70 finančných prostriedkov, ktoré idú do krajiny. E, ja musím povedať, že mm, nielen anglickí občania, ale aj ďalší občania si kupujú v Bulharsku apartmány na leto a muž ako Bojan Bojanov v v podstate len zhoršujú situáciu a e, vydierajú majiteľov takýchto apartmánov, e, pretože e, je tu monopol na poskytovanie služieb elektriny a zabezpečovanie dodávky vody a v podstate títo ľudia, ktorí vlastne apartmány, sa nemôžu dostať do svojich apartmánov v Bulharsku e, po e, dlhých rokoch a po zaplatení finančných e, pokút sa potom nakoniec dostanú do tohto apartmánu, ale situácia sa tým nevyrieši. Ja si myslím, že toto by sa v inom členskom štáte nestalo. Ja som nová poslankyňa, preto sa chcem opýtať, čo môžem urobiť, aby som pomohla takýmto ľuďom, pretože to, čo sa im deje, je nezákonné a myslím, že je to naozaj hamba. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jančová má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem hovoriť po bulharsky. V prvom rade musím povedať, že e, súhlasím so závermi hodnotenia CVM v Bulharsku. E, Bulharsko má právo byť súčasťou šengenského priestoru. A takýmto spôsobom sa nám podarí splniť kritériá, ktoré platia pre všetky členské štáty a budeme súčasťou európskych štruktúr bez toho, aby sa uplatňovali dvojaké štandardy. E, demokratické zásady sa ale nedajú um, uplatňovať len jednostranne. Mm, Bulharsko by malo dostať priestor e, napraviť prípadné chyby, preto e, chceme uplatňovať komplexný mechanizmus právneho štátu. Mm, situácia e, sa v tomto ohľade zhoršuje Ehm, výskumné služby Európskeho parlamentu viedli, že bulharské orgány musia preukázať e, skutočné výsledky v súvislosti s bojom proti korupcii. E, takéto výsledky ale nemáme. Bulharsko sa umiestnilo na prvej priečke, mm, pokiaľ ide o korupciu, na základe hodnotenia Transparency International. E, zároveň v krajine nefunguje dobré mediálne prostredie, nemáme zabezpečenú nezávislosť médií a zároveň je tu problém s nezávislosťou justície. Za posledných 10 rokov sa situácia e, zhoršuje. Z 34. miesta sme sa dostali na 111. miesto z pohľadu nezávislosti médií. E, musím povedať, že by sme mali byť plnohodnotným členom Schengenu, Bulharsko by nemalo byť trestané za svojich politikov. Ďakujeme veľmi pekne. Pán má slovo. Ďakujem, pán predseda. Správa Európskej komisie o Bulharsku je pozitívna a rád by som zdôraznil, že všetci členovia všetkých politických skupín, ktoré sú tu dnes zastúpené, uskutočnili obrovské úsilie, aby e, sa tento mechanizmus prestal uplatňovať. Monitorovanie za posledné roky bolo veľmi formalistické a nebolo objektívne. E, tieto správy neboli objektívne, ale naopak boli využívané ako zbranie v predvolebných kampaniach a stali sa v podstate politickými nástrojmi. A často boli zneužívané. A hoci Bulharsko splnilo všetky záväzky, E, tieto veci sú navzájom prepojené. Ďakujeme. Pán Čuhodáru. Ďakujem veľmi pekne za slovo. E, my blahoželáme našim bulharským kolegom za tento úspech, ale myslím si, že by sme e, mali sa pozrieť na to, že tento mechanizmus bol zavedený v roku 2017. Ide o opatrenia súvisiace s formálnou organizáciou, ktoré sme splnili už od roku 2009. V tom, tejto správe sa jednoducho hovorí, že sa tu neobchádza so všetkými rovnako. Ide o nesprávne informácie, ktoré sú tu uvedené. Čoraz viac ľudí hovorí, že obsah týchto správ je nesprávny a že by sme sa mali znovu pozrieť na tieto správy a revidovať ich. Teraz by som sa rád odvolal na rumúnsku ústavu, čo je základný akt. E, všetci majú, so všetkými majú byť, má byť zaobchádzané rovnako. A tak by to malo byť aj pri tomto mechanizme. Mali by sme sa ku všetkým správať rovnako v celej Európe. My sme otvorení tejto iniciatíve a moto Európskej únie e, je práve o tom, že by sa tento mechanizmus mal uplatňovať na všetkých. Takže otázka je, kedy e, sa začne tento mechanizmus uplatňovať a kedy sa staneme súčasťou Schengenu. Ďakujeme, pán Teres. Ďakujem. Ja budem hovoriť po anglicky, pretože sú tu isté um, nuancy, ktoré chcem spomenúť a myslím si, že najlepšie to vyjadrím po anglicky. No, ja som si prečítal správu CVM o Rumúnsku, aj taktickú, aj technickú správu a čítal som ich veľmi obozretne. Predtým, než som sa stal poslancom, som pracoval v organizácii, ktorá pracovala v rámci boja proti korupcii v Rumúnsku a e, zasadzovala sa o rešpektovanie základných práv všetkých Rumunov. E, čo sa stalo za posledné roky? E, neustále zneužívanie a porušovanie základných práv e, Rumunov boli úplne odignorované v tejto správe. E, chcem spomenúť niektoré chyby technickej povahy, kvantitatívnej povahy, niektoré závery, ktoré sú absolútne neopodstatnené a ktoré vo mne vyvolávajú obavy, či je táto správa objektívna. Napríklad v poznámke počiarov sa uvádza, že ako bolo uvedené v správe z 2018 CVM, E, bolo tu vyše 2000 prípadov, kedy magistráty e, v rokmi 2014 až 2018 e, nastala korupcia, to je nepravdivé. Počas tohto obdobia bolo 2901 prípadov zaregistrovaných sporov s magistrátom a musím povedať, že v Rumúnsku je 7 tisíc magistrátov. Keď si to vypočítame, tak vyše 40 magistrátov v Rumúnsku medzi 2014 až 2018 e, otvorili antikorupčné prípady e, zo strany antikorupčného direktorátu. E, je tu teda chyba. Mm, špecializovaná prokuratúra v Rumúnsku rieši problémy len niektorých a nie špecifických profesionálnych skupín. To nie je pravda. E, fakt, že máme špeciálnu prokuratúru v Rumunsku, e, znamená, že sa venuje napríklad len e, vojenským prípadom. Takže treba analyzovať zmeny v legislatíve. To sú veľmi jednoduché veci, o ktorých sa nedá diskutovať. To sa dá veľmi ľahko zistiť. Mohol to zistiť aj ten, kto napísal túto správu. A Samozrejme, ľudia žijúci v Rumunsku, ako ja, e, teda spochybňujú objektivitu tejto správy. Ešte chcem povedať, že napriek tomu, že respektíve správe tu máme viaceré vážne obvinenia. Keď sa pozrieme na to, že správa ignoruje rozhodnutia e, Rumunského konštitučného ústavného súdu, E, pretože niektorí ľudia e, z regiónov prestávajú vnímať to, že e, aká je situácia v týchto krajinách. Ak budeme súhlasiť so závermi tejto správy, tak vytvoríme nebezpečný precedens v Európskej únii, kde akákoľvek skupina alebo ktokoľvek môže ignorovať rozhodnutia príslušného ústavného súdu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Spurek. Ďakujem, pán predseda. CV mechanizmus pre Rumunsko a Bulharsko bol navrhnutý ako prechodné opatrenie, čo je jasné. Teraz s návrhom zrušiť CVM pre Bulharsko a Rumunsko a návrhom komisie rozšíriť rozsah pôsobnosti hodnotiacej tabulky. E, myslíte si, že všetky členské štáty by, by v budúcnosti mali E, byť predmetom rovnakého systematického hodnotenia a monitorovania e, právneho štátu? Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Kičok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Základná zásada právneho štátu musí byť monitorovaná všade, nielen v Bulharsku a v Rumunsku, ale aj všade inde. Potrebujeme spoločný, komplexný mechanizmus, ktorý by pokrýval všetky členské štáty. Tento mechanizmus bol veľmi obmedzený a bol len čiastkový a uplatňoval sa len v dvoch krajinách, Bulharsku a v Rumúnsku a zároveň bol obmedzený z pohľadu tém, ktoré e, obsahoval, ktoré mm, začlenoval. A veľa sa diskutovalo nielen na výbore LIBE, ale aj na ďalších, že je dôležité, aby sme mali mechanizmus, ktorý bude monitorovať e, zásady právneho štátu a slobody médií. A um, ktorí by monitorovali jednotlivé prvky ovplyvňujúce demokraciu. Momentálne e, sa poukazujú na, poukazuje na rozdiely medzi členskými štátmi. Ak by sme mali komplexný mechanizmus, tak by e, sme zabezpečili veľmi dobrú ochranu, pretože Európska komisia by mala k dispozícii nástroj, ktorý by jasne poukázal na to, kde a akým spôsobom sa porušujú základné zásady demokracie a poukázalo by sa na takéto porušenia demokracie. Musíme prestať e, s týmto rozdeľovaním na západ a východ. Potrebujeme mechanizmus, ktorý sa bude uplatňovať na všetkých e, rovnako a demokraticky. Ďakujem. Ďakujeme. Aj ja by som rád povedal pár slov, milí kolegovia. Ja plne podporujem závery Európskej komisie, pokiaľ ide o závery CVM ehm, a ehm, situácia je neuspokojivá. A napriek tomu ale sa dá konštatovať, že Bulharsko splnilo všetky záväzky, ktoré na základe tohto mechanizmu malo vo všetkých ukazovateľoch E, nezávislosť justície, právny rámec, e, prebiehajúca justičná reforma, boj proti korupcii na vysokej úrovni a na lokálnej úrovni a na hraniciach a tiež boj proti organizovanej trestnej činnosti. V správe e, sa vyzdvihuje úsilie vyvinuté zo strany bulharskej vlády, magistrátov aj zložiek na presadzovanie práva. Už sme veľmi veľakrát žiadali o to, aby sa tento nástroj a mechanizmus prestal používať, pretože je to veľmi dobrý príklad dvojakých štandardov. Tieto správy už dávno nemajú pozitívne účinky, ktoré kedysi mali. Stále nevieme, koľko miliónov eur e, sa investovalo do vypracovania týchto správ. Vo všetkých členských štátoch e, sú také či onaké problémy s korupciou alebo právnym štátom. A myslím si, že boj proti zlým praktikám je v niektorých členských štátoch efektívnejší ako v iných. Práve preto je dôležité, aby sme mysleli na to, že Európsky parlament by mal trvať na tom, aby sa tieto praktiky monitorovali vo všetkých členských štátoch. Verím tomu, že Bulharsko e, splnilo svoje záväzky a preto by mechanizmus CVM sa mal prestať uplatňovať a čakáme na finálny záver komisie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som rád dal slovo Európskej komisii, aby zareagovala. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem a ďakujem za vaše komentáre. Najprv k otázke Schengenu. Ako viete, komisia bola konzistentná v tom názore, že urobí prepojenie medzi e, že nebude prepojenie medzi CVM a Schengenom. Schengen má vlastnú logiku a vlastný systém a to musí byť v plnej miere akceptované. Čo sa týka otázky procesu, samozrejme poznáme pôvod e, kooperatívno e, e, verifikačného mechanizmu, e, ktorý vyústil do konceptu, čiže je tu historická e, perspektíva, od, od ktorej nemožno e, odhliadnúť Eh, ako proces. Toto je čosi, čo eh, tu konzultujeme samozrejme každý rok. Jediné, čo môžeme povedať, je, že komisia je presvedčená, že robí všetko, čo je v jej silách, aby splnila svoju úlohu, ktorá jej bola pridelená. Sme objektívne znepokojení E, teda e, e, preverujeme detaily, počívame všetky zainteresované strany, aj členské štáty si preverujú text, aby preskúmali všetky faktické detaily. Ako návrh to vždy bolo uvítané v záveroch rady a ako som spomenul, tie závery sú e, do vysokej miery v súlade s tým, čo by sa dalo nazvať medzinárodný konsenzus, pokiaľ ide o otázky e, ohľadom otázok, e, ktorými sa zaoberajú, či už je to komisia alebo iné orgány. Čo sa týka ústavnosti, nemyslím, že správa o Rumunsku by nejakým spôsobom eh, napadala ústavný súd. Eh, zdôrazňuje sa, že ústavnosť a politika nie sú to isté. Niečo môže byť v súhľade s ústavou a napriek tomu nebyť alebo byť to, môže to byť politika, ktorú komisia nepokladá nevyhnutne e, za takú, ktorá je v súlade s CVM. Čo sa týka jednotlivých prípadov, individuálnych prípadov, ide o e, systematické otázky skôr než individuálne prípady. Existujú iné mechanizmy, ktoré e, riešia e, Eh, otázky, eh, problémy zneužívania eurofondov alebo podvodov. Samozrejme, je tu aj úrad Európskeho verejného prokurátora, ktorý nám eh, poskytne ďalší nástroj na to, aby sme napredovali v týchto oblastiach. Myslím, že veľa otázok sa zameralo predovšetkým na oblasť prechodu teda e, či e, posudzujeme všetky štáty, e, všetky členské štáty na tom istom základe. Keď máme Bulharsko a Rumunsko, sú tu dva elementy. Element plnenia odporúčaní, ktoré boli urobené a potom je tu element nového prostredia, ktoré vznikne novým mechanizmom právneho štátu. Toto je silne zdôraznené v politických usmerneniach ehm, predsedničky komisie, čiže myslím, že čo je tam eh, uvedené, je čosi, čo eh, komisia bude sledovať. To je mechanizmus, ktorý sa zameriava na spoluprácu všetkých členských štátoch, štátov v mm, mm, rovnakej miere eh, No a takisto ide o to ponaučiť sa s e, e, CVM, e, ako by mohol byť štrukturovaný nový systém, nielen tým, že sa budeme zameriavať na všetky členské štáty na tej istej báze, ale aj z toho pohľadu, že CVM sú určité štrukturované parametre, na ktoré sa CVM zameriavajú, zameriava, čo nezahrňa e, napríklad médiá a mediálnu slobodu. No a týmto novým prístupom je to nový štýl, nový prístup, ktorý mm, zohľadňuje všetkých e, v rovnakej miere, ale takisto nám umožňuje e, zamerať sa na celé spektrum otázok právneho štátu, No a keď sa pozrieme do budúcnosti, v Rumunsku sú tie dva elementy, je tam nové prostredie a potom je tam e, riešenie, alebo teda plnenie odporúčaní. No a tam teda vidno, že e, ešte tá cesta bude pokračovať. Pán Keres žiada o slovo. Ešte raz ďakujem. Musím povedať, že som bol naozaj šokovaný tým, čo ste povedali. Na môj citát niečo môže byť ústavné, ale nie je to v súlade s politikou. Akej politiky? Akou politikou? Všetky demokracie v Európe sú ústavné demokracie, keď máte problém na súde, tak idete za súdom a chcete napadnúť súd, tak idete na ústavný súd a napadnete ten zákon. Pred ústavným súdom máte jednu stranu a druhú stranu. Ehm, súd si vypočuje argumenty a rozhodne na základe argumentov, čo vy tu uvádzate. Precedens, ktorý eh, eh, vytvárate, a mal som pravdu, keď som čítal tú správu a chcem na to poukázať pre celou miestnosťou. Každá krajina, demokracia v každej krajine EÚ môže byť podkopaná alebo e, prevrátená alebo napadnutá niekým, kto bude mať to ospravedlnenie, že to podkopáva ústavu krajiny. Čiže mám jednu jednoduchú otázku, kto presne napísal tú správu CVM e, e, e, o Rumunsku a aká je expertíza týchto ľudí. Ďakujem. Takže pokiaľ ide o ústavu, tam nie je e, vec napadnutia e, ústavného súdu tým, že sa e, determinujú ústavné otázky, ale keď sa pozriete na zákony a politiky, máte tu ústavné otázky a máte veci, ktoré nie sú ústavného charakteru, sú tu iné ide o politické voľby a sú to tieto otázky, e, na ktoré sa zamerala správa, nie na ústavné otázky. Čiže je to iný súbor otázok, e, na ktoré sa zameriavame, e, pokiaľ ide o toho, akým spôsobom je tá správa vypracovaná. Sú to tie isté otázky roky a roky a je to vždy tá istá odpoveď ako som povedal, je to podporené nielen e, radou, e, teda závermi rady, čiže všetky členské štáty docielili tento záver. Je to prijaté kolegium, je to dokument komisie, ktorý e, e, vlastne e, e, prijala komisia. Dobre, a môžeme uzavrieť tento bod a prejdeme na ďalší bod na programe. Преминаваме към точка 24. Teraz prejdeme na bod 24, oznámenie komisie Európskemu parlamentu a Rade o verifikácii plnej aplikácie šengenského aky zo strany Chorvátska. Drahí kolegovia, vypočujeme si prezentáciu komisie e, oznámenia z 11. oktobra tohto roka o verifikácii plnej e, plného uplatnenia šengenského aký Chorvátskom. Najprv dám slovo predstaviteľovi komisie a potom e, e, akémukoľvek členovi, ktorý sa bude chcieť vyjadriť. Pán Seyfarth, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dobré e, popoludne, vážení kolegovia. 2015 bol započatý šengenský hodnotiaci proces v Chorvátsku vo všetkých oblastiach. Následne na chorvátske vyhlásenie pripravenosti šengenský evaluačný proces začal v roku 2016. Do polky tohto roka, do polky 2019, e, hodnotenie v oblastiach ochrany údajov, e, policajnej spolupráce, vízovej politiky, e, šengenského informačného systému, stranných zbraní a súdnej spolupráce Eh, bol eh, úspešne ukončený. Komisia informovala eh, radu a Chorvátsko, tak ako bolo treba. Teraz by som sa zameroval na časť vonkajších hraníc, ktorá bola predmetom bližšieho skúmania počas šengenského evaluačného procesu. Prvá hodnotiaca misia na vonkajších hraniciach sa uskutočnila v máji 2016 a nasledovali dve opakované návštevy, jedna v novembri, decembri 2017 a ďalšia v máji 2019. Zatiaľ čo prvé dve návštevy sa uskutočnili 2016 a 2017, tieto vyústili do e, e, výsledkov o nesúlade. Ďalšia návšteva v roku 2019 e, vyústila do zlepšenia ale nebolo, ne, eh, ale boli, eh, ne, ne, neboli docielené ešte eh, všetky súlady. Takisto niektoré odporúčania zistené počas prvej návštevy musia byť ešte zlepšené, tak ako bolo zistené počas poslednej návštevy. No a E, posledná návšteva e, sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou všetkých e, zúčastnených. Medzičasom a následne na závery vypracované počas návštevy v roku 2019 Chorvátsko poskytlo komisii následné správy o implementácii akčných plánov, ktoré sa týkali E, návštev 2016 a 2017, ako aj ďalších objasnení 12. E, júla, 6. augusta, 19. septembra a 2. oktobra. To znamená, že de facto e, Mm, chorvátska strana mesačne e, predkladala správy, ktoré poukazovali na e, výrazný pokrok. Teraz by som mm, trošku e, sa podrobnejšie vyjadril k tým otázkam týkajúcim sa hraníc. Jedna otázka, ktorá si vyžadovala ďalšie objasnenia, sa týkala personálu na hraniciach. Takže Eh, orgány eh, eh, uviedli, že úroveň kvalifikácie na hm, hraniciach Chorvátsko dosiahne, že bude vyše 6 tisíc hraničných priechodov, tak, tak ako vlastne je naplánované a keď budú zrušené vnútorné hranice, tak ten personál e, e, môže byť presunutý na hranice e, s Bosnou a Hercegovinou a Čiernohorou. Ďalej, Chorvátsko. Chorvátsku bolo odporúčané počas majovej návštevy, pokiaľ ide o potrebu aktualizovať dohľad, prostriedky dohľadu na, na hraniciach a mala by tu byť lepšia korelácia medzi e, novými technickými schopnosťami a využitím mm, personálu e, na e, ochranu hraníc na základe analýzy rizika. A potom ďalšia vec, ktorá bola identifikovaná, pretože tieto koncepty tiež boli implementované Chorvátskom, tak ako bolo preukázané počas e, každomesačného podávania správ. Jeden na oblasť, kde Chorvátsko napredovalo, sa týkala ďalšieho e, e, vývoja technických dohľadných systémov na vonkajšej hranici s Bosnou a Hertegovinou a Čiernou horou. Chorvátsko finalizovalo obstarávacie procesy pre mobilné vozidla e, pre e, termovíziu. E, takže komisia dospela k záveru, že keďže bol posúdený pokrok Chorvátska po návšteve z mája 2019, komisia je toho názoru, že Chorvátsko podniklo opatrenia potrebné pre zabezpečenie toho, aby boli splnené nevyhnutné podmienky pre aplikáciu šengenského aky v oblasti e, riadenia vonkajších hraníc. Chorvátsko bude musieť naďalej konzistentne pracovať na implementácii e, všetkých prebiehajúcich opatrení v tejto oblasti, aby sa zabezpečilo, že tieto podmienky budú aj naďalej splnené. Takže zatiaľ, čo ešte stále treba odviesť nejakú prácu e, ako súčasť e, šengenského evaluačného procesu. Na druhej strane Chorvátsko prijalo opatrenia, ktoré boli potrebné na zabezpečenie toho, že všetky nevyhnutné podmienky boli splnené. Čiže e, naše posúdenie je také, že výsledok štvororočného e, dôsledného monitorovacieho procesu, počas ktorého Chorvátsko robilo kontinuálny pokrok a úsilie, aby plnilo e, požiadavky na e, vstup do šengenskej oblasti voľného pohybu. Toto je takisto záver na strane 14 tam ide nielen o vonkajšie hranice, ale o celé šengenské aké, aký, že eh, eh, Chorvátsko podniklo eh, úsilia, aby boli splnené všetky podmienky a budú musieť pokračovať prebiehajúce kroky, predovšetkým v oblasti riadenia vonkajších hraníc. Z nášho pohľadu teraz vyzývame radu, aby diskutovala o tomto oznámení a aby um, urobila, aby podnikla ďalšie kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem. No, teraz e, by sme prešli k vyjadreniam najprv koordinátori, pani, e, pán, pani Mecola. Ďakujem, pán predseda, ja by som sa chcela poďakovať komisii za Eh, veľmi kompletnú a extenzívnu prezentáciu eh, týchto detálnych faktov. Môže byť stručná. Naša šengenská oblasť eh, je postavená na tom, že naše krajiny na vonkajších hraniciach majú striktné kritéria, ktoré sa pravidelne revidujú a aktualizujú a po dlhoročnom monitorovaní a investíciách chorvátskej vlády krajina plní všetky kritéria o ktoré sme požadovali, takže sú pripravené vstúpiť do Schengenu, urobili to, čo bolo od nich požadované a za to by sme e, mali udeliť uznanie. To, že budeme mať z e, e, Chorvánsko v Schengenu, tak sa zlepší naša spolupráca a ochrana na vonkajších hraniciach. Ďakujem za SD, pán Tridau. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som v Rumunsku pracovala ako lekár. Dúfam, že sa naučíte moje meno Čuhodaru. Ja musím povedať, že tu opäť sme svetkami hypo, e, pokrytectva. E, nehovoríme o problémoch, ktoré sú Eh, relevantné pre Rumunsko. Kedy bude Rumunsko v Schengene? Ďakujem. Nevyždom. Zdá sa, že už sa nikto nehlási. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme aj komisii za prezentáciu, za predloženú správu. Ja by som sa rada zamerala na otázku e, riadenia vonkajších hraníc. E, pri naplňaní základných práv, najmä pokiaľ ide o prístup k azylovému konaniu. Možno komisia vie alebo nie. Ja som e, si overila niektoré postupy, um, ktoré sa e, týkali práce na chorvátskych hraniciach. Preštudovala som si a vy určite tiež viete o, e, o, o záveroch chorvátskeho ombudsmana, Komisie pre ľudské práva, eh, Rady Európy a tak ďalej. A oni všetci konzistentne hovoria, že je veľmi ťažké pre migrantov vstúpiť, na, vstúpiť pre, prekročiť hranicu a ak sa im to podarí, tak eh, nie je ľahké získať eh, alebo zahájiť alebo získať prístup k azylovému koneniu. Často uh, často, často e, dochádza k tomu, že jednoducho migrantov vytlačajú, zatlačajú ich späť na e, územie Bosny. Ja to v správe nevidím a aj to chápem, ale predsa len to vo mne vyvoláva určité otázniky, do akej miery to bolo vyhodnotené, do akej miery to bolo vzaté do úvahy a formulácia o nesúlade, výzvach a tak ďalej to, no už toto vyhlásenie nie, nie, nie je príliš jasné. Keď sa pozriete na stranu 14, tam sa hovorí, že by pomo... sa ospravedlňuje. Nie, tam sa hovorí, že kontrola hraníc by mala zotrvať v plnom súlade, zotrvať v plnom súlade a ďalej na tej strane sa hovorí, že Chorvátsko uh, musí zaistiť, aby došlo k naplneniu týchto podmienok aj naďalej. Teda konkrétne sa pýtam, komisia v tejto chvíli, e, všimli ste si, všimla si komisia, že súčasné, súčasné postupy sú v súlade so šengenským kódexom hraníc? s povinnosťami, ktoré vyplývajú z azylového aký, ľudských práv a podobne. Nie je mi to jasné a myslím, že je to veľmi dôležité. Komisia hovorí aj o novom monitorovacom mechanizme. Viete nám vysvetliť, akým spôsobom bude tento monitorovací mechanizmus fungovať? Bude transparentný, do akej miery bude nezávislý, ako môžeme situáciu na hraniciach monitorovať. Teda, je to v súlade alebo nie a ak je postup v súlade, kde sú záruky, že skutočne tento postup vo finále v súlade bude. A e, do akej miery to môže zohrávať úlohu predtým, než padne konečné rozhodnutie ohľadne pristúpenia. Zaguje, pani Dali. Ďakujem veľmi pekne. Toľko otázok a tak málo času, ako je tomu vždy. Je tu určitý rozpor o vyhlásení komisie. 4 návštevy za 4 roky a napriek, napriek toľkým návštevám, napriek, napriek svedectvám, o porušovaní ľudských práv na hraniciach a napriek tomuto všetkému hovoríte, dobre, poďme, e, môžete sa k nám pripojiť. Ja v tom vnímam skutočný rozpor medzi tým, čo sa hovorí, že kým členské e, štáty E, zapečatia vonkajšie hranice, tak sa, tak sa môžu pripojiť k Schengenu. A komisia uznáva to, že ľudsk- dochádza k porušovaniu ľudských práv, že, sa, že použitie sily je nadmerné. A ja si myslím, že na jednej strane tu máme podrobné kritériá, ale potom v prípade ľudských práv hovoríme o monitorovacom mechanizme, ale ako to celé funguje, kto je do toho zapojený, ako vyzerá časový harmonogram tejto súvislosti, ktoré útvary komisie sú do toho zapojené, ako sa buď, ak, akým spôsobom bude prebiehať informovanie Európskeho parlamentu. Ako môže komisia e, odsúhlasiť niečo bez toho, aby, aby e, boli naplnené všetky základné princípy. Jednoducho niečo naplnené bolo a niečo nie. A, e, ale to tak, ne, to tak nejde. Všetky kritéria musia byť naplnené. A to platí aj pre kritérium ľudských práv. Potrebujeme odpovede na otázky, aké svedectvo, aké dôkazy boli vzaté do úvahy, keď bol vyhodnocovaný súlad Chorvátska v zmysle článku 4 kódexu. Potrebujeme odpoveď komisie, či komisia pripraví konkrétne odporúčania k dodržiavaniu súladu e, s princípmi s princípom ľudských práv. No a akým spôsobom e, bude bude riešiť budúcoročné vyhodnotenie tieto nedostatky a prečo by sme vlastne mali povoliť e, to, aby sa postúpilo, aby, aby došlo k pokroku e, a schváleniu, keď e, naplnenie týchto kritérií jednoducho absentuje. Nemali by sme pokračovať ďalej, až než budú splnené všetky kritéria. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ressler. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Aby mohli chorvátsky občania eh, využívať slobodu pohybu v plnom rozsahu, tá chorvátska vláda náplnila prísne kritériá pripojenia sa k šengenskému priestoru. My sme eh, si vedomi tých eh, údajných tvrdení mimo vládok, ale sme radi, že v tejto chvíli jediným príslušným orgánom, ktorý skutočne môže e, vyniesť e, technické a objektívne vyhodnotenie, e, naozaj v tejto chvíli aj potvrdil, že Chorvátsko sa k Schengenu môže pripojiť. Dnes viac ako 6 tisíc dôstojníkov chráni pozemnú hranicu EU a my sme veľmi radi, že prístupenie Chorvátska prinesie lepšie, lepšie fungovanie hospodárstva, lepšie vonkajšie hranice, pretože ehm, je to v záujme nielen Chorvátska, ale aj celej EÚ, aby sa Chorvátsko e, k šengenskému priestoru pripojilo. Ďakujem. Pán Markvark. Vystúpim po nemecky, ak je to tak v poriadku. A ja si myslím, že je a ja si myslím, že v záujme EÚ a v záujme chorvátskych občanov, aby sa Chorvátsko stalo členom Schengenu. Rovnako si však myslím, že je v záujme EÚ, aby sme mm, aby sme voči sebe boli čestní, úprimní, ak sú tu nejaké výčitky, zo strany mimovládnych organizácií a e, sú to subjektívne námietky, zatiaľ čo objektívne námietky neexistujú, tak musím povedať, že nejde len o námietky zo strany mimovládok, ale aj ja mám určité námietky. Ja som na hranici bol, rozprával som sa s ľuďmi a je zrejme, že tie videá, ktoré existujú, neboli natočené za pomoci štatistov. Je zrejme, že, že existuje zhruba 400 položených prípadov, a to sa dá overiť eh, s ľuďmi, ehm, ktorí tam pôsobia, ktorí, ktorí teda tam, tam boli v tej chvíli. Eh, títo, títo ľudia eh, majú zničené mobilné telefóny, zlámané kosti, čiže sam, sami si asi ten telefón, sa, sami si asi na ten telefón nestúpili. Ide o to, že sú e, systematicky posielaní späť a naozaj sú v pravom slova zmysle zatláčaní. Ja, ja tu nechcem na, nadnášať nejaké falošné e, vyhlásenia, ale ja som to videl na vlastné oči. Chcem, aby sme sa tomu postavili čelom. Chceme, aby sa Chorvátsko stalo s členom Schengenu, ale je v našom záujme, aby boli splnené jednotlivé kritéria. Mňa by zaujímalo vo svetle situácie, pretože my vôbec nevieme, ako tá realita vyzerá. Um, sú tu tí, ktorí hovoria, že to takto nie je, potom tí, ktorí boli na mieste, ktorí hovoria, že to je inak. Ako si môžeme potom dôverovať, že sme úprimní, čestní? Ako môžeme zabezpečiť to, že v Chorvátsku bude existovať povedomie, že tam dochádza k tak veľkému porušovaniu ľudských práv? v dôsledku toho, že chcú byť súčasťou Schengenu, ale ako by ste vy popísali tú situáciu na hranici? Z môjho osobného pohľadu ja to vidím, tak ako som to popísala, teda, ale chcem hlavne od komisie vedieť, či aj oni to vnímajú takisto, alebo sa domnieva, že tá realita je iná. Komisia. Ďakujem. Dovolte mi sa vyjadriť k jednotlivým vystúpeniam. Takže otázka základných práv. To je jedna eh, z hlavných záležitostí, ktorá vyvstala z našej e, diskusie tu a išlo konkrétne o otázku toho, že mm, utečenci sú zatlačaní späť. Takže komisia skúmala, ako Chorvátsko implementuje svoje záväzky v súvislosti s základnými právami a môžeme potvrdiť a potvrdzujeme vo svojom oznámení, že že Chorvátsko robí pokrok, pokiaľ ide o ochranu základných práv. Konkrétne tvrdenia v súvislosti so zaobchádzaním uchádzačov o azyl by mali byť predmetom e, vyšetrovania strany chorvátskych orgánov a e, my samozrejme očakávame, že Chorvátsko vyšetrí tieto tvrdenia a že nás bude informovať. Pochopiteľne my situáciu budeme naďalej monitorovať. Treba mať na pamäti, že potom, čo bude schválené, ro, vydané rozhodnutie o pripojení, komisia má možnosť vykonať neoznámené hodnotiace návštevy. Na teraz, bohužiaľ, môžeme realizovať len ohlásené návštevy, čo samozrejme, ako ste hovorili, čo uberá samozrejme ten moment prekvapenia. Čiže takéto my samozrejme môžeme vykonávať neohlásené návštevy, ale až po tom, e, čo dôjde k e, e, zrušeniu vnútorných hraníc. No ale nechce, nechceli sme čakať tak dlho a na, po zriadení monitorovacieho mechanizmu je cieľom to, aby aktivity, hraničné aktivity zostali plne v súlade s EU právom, medzinárodnými záväzkami, aby aby e, existoval súlad s princípmi e, ľudskými právmi, ako, sme, ak, ako to budeme realizovať. Dali sme Chorvátsku 6,8 milióna eur z grantu v septembri 2018 a monitorovací mechanizmus v tejto chvíli už funguje. Jeho cieľom je to, aby sme sa, je, je teda za, ubezpečiť sa, že všetko bude prebiehať v plnom súlade s princípmi základných práv. Tento monitorovací mechanizmus má tri hlavné ciele. V prvom rade ide o monitorovanie správania policajných dôstojníkov v oblasti nelegálnej migrácie a azylu a táto aktivita sa realizuje, sa implementuje E, zo strany e, UNHCR a e, Chorvátskeho právneho centra, ale s tým teda, že sú tam zastúpení aj zamestnanci pohraničnej policie a kontrolné útvary ministerstva vnútra. Ďalšou dôležitou vecou je pokus e, o zmenu prístupu, alebo aby ľudia dokázali pochopiť to, že sú, utečenci sú osoby, ktoré potrebujú, a tie teda osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť, by mali byť predmetom dôstojného zaobchádzania. No a to je práve druhým komponentom tohto monitorovacieho mechanizmu, na ktorý bolo vyčlenených tých 6,8 milióna eur. Tá školenie realizuje UNHCR opätovne a rozličné e, organizácie občianskej spoločnosti. Ale je dôležité, že tu nejde len o, o školenia, ale aj o štandardné prevádzkové postupy. A E, ktoré teda vykonávajú, e, ktorým sa teda venujú chorvátske orgány, UNHCR a e, právne centrum Chorvátska. No a ďalšou vecou je spolupráca chorvátskych orgánov s organizáciami občianskej spoločnosti. Na to sú workshopy, diskusie okolo krúhleho stola. Čiže my sa domnievame, že tento monitorovací mechanizmus ktorý, sme, ktorý je zriadený od minulého decembra, umožňuje nezávislé monitorovanie aktivít, ktoré vykonávajú um, pohraničníci, chorvátsky policajní dôstojníci na hraniciach. No a to potom, e, celé to ešte doplňa protokol medzi chorvátskym ministerstvom vnútra a UNHCR a Chorvátským právnym centrom. A ide o protokol o monitorovaní týchto subjektov. Ide, to, ide o taký paralelný postup, ale naozaj to, to európske financovanie bolo dôležité na to, aby sme mohli pristúpiť k monitorovaniu, vzdelávaniu a k spusteniu celého procesu. V prvom rade sa to týka tzv. tých mm, pushbacks, e, tých otázok v súvislosti s dodržiavaním základných práv. Potom Bulharsko, kolega z Bulharsko-Rumunska sa pýtalo, respektíve Bulharsko, Rumunsko, aká je situácia. Viete, aká je naša pozícia. Neraz pán Avramopoulos zdôraznil, že je dôležité, aby všetky európske členské štáty, ktoré splnili kritériá na pristúpenie k šengenskému priestoru, aby, aby teda tieto štáty mohli aj zrušiť vnútorné kontroly a prístupy k tomuto priestoru a preto rozhodnutie komisie uh, je veľmi jasné. Obe krajiny eh, sú podľa nás pripravené na vstup do Schengenu a rozhodnutie je teraz eh, ponechané na politickú úroveň a rozhodnutie musia jednomyselne prijať všetky členské štáty. To sa týkalo Rumúnska, Bulharska, základné práva, pushbacks. Veľmi pekne ďakujem. pani Dali. Áno, áno. Keďže je čas a ne, nedostala som podrobnú odpoveď. Radi, rada by som si vypočula, kedy bol zriadený monitorovací mechanizmus. Ako to funguje? Vy hovoríte UNHCR, Chorvátskom právnom centre, ale neviem, je nejaký ústredný monitorovací orgán, nejaký subjekt, ak, ako, ako, ako to funguje pri školeniach koľko policajných dôstojníkov bolo vyškolených. Viete, kto dohliada na túto prácu? Problém je totiž v tom, že komisia uznáva, že je tam problém s ochranou ľudských práv. Čiže toto právne kritérium ešte nebolo splnené a, aj tak, a i tak hovoríte, že eh, by, by sme mali pokračovať v pristúpení, eh, teda so vstupom Chorvátska do, e, prie, do, e, do šengenského priestoru, ale e, predsa kritériá neboli splnené. Rada by som mala viacero informácií k tomu, kedy bol zriadený mechanizmus, alebo čo dali ste im prostriedky, alebo akým spôsobom je to všetko organizované. Nech sa páči ďalší rečník. Pán Makar, e, stručne, ja nechcem tu na niekoho hádzať vinu alebo obviňovať jednotlivých policajných dosnekov, ale e, viem, že je obrovský politický tlak na hraničnej policii a je... E, ja by som sa preto spýtal, či máte nejaké dôkazy o dôsledkoch pre policajných dôstojníkov, ak by eh, podporili alebo nejakým spôsobom sa snažili poslať späť alebo zatlačiť späť tieto osoby, či máte nejaké konkrétne dôkazy, alebo ak dojde k porušeniu zákona, alebo ak, aké môžu byť dôsledky pre policajných dôstojníkov, ktorí e, odmietajú, že by boli porušili zákon. Pán Ressler? Len taký doplňujúci komentár. Je to Komplexné technické hodnotenie, ktoré bolo uskutočňované priamo na mieste, ktoré prebiehalo viacero mesiacov a zaznamenali sa tam všetky technické e, pokroky, ktoré uskutočnila policia a vláda v Chorvátsku. Myslím si, že by sme sa nemali snažiť to poli- e, dať na politickú úroveň. Ide o technické hodnotenie, ktoré prebehlo počas e, dlhšieho časového obdobia. Ďakujeme, pani Strajk. Jedna minúta. Súhlasím s predračníkom, nemali by sme to riešiť ako politickú tému, ide o fakty. A ja tu vidím obrovské nezrovnalosti medzi tým, čo všetky inštitúcie, k akému záveru e, dospeli, inštitúcie ako FRA, Národný ombudsman a tak ďalej, a aká je pozícia národných orgánov. A vy ste povedali, že ste nemali možnosť zorganizovať neohlásenú návštevu. Preto sa chcem spýtať, ehm, na základe čoho ste to uzavreli, že sa situácia zlepšuje a že e, došlo e, takmer k úplnému súladu Takže na čom, o čo ste sa opierali pri tomto závere? No a pokiaľ ide o monitorovací mechanizmus, tento mechanizmus e, funguje už zhruba rok. Aké sú jeho výsledky? Je, môžeme vyvodiť z tohto monitorovacieho mechanizmu nejaký záver? Ako môžeme e, dostať informácie súvisiace so závermi, ktoré vychádzajú z tohto monitorovacieho mechanizmu? Pán Sejfar, dve minúty. Ďakujem. Projekt súvisiaci s monitorovaním a s monitorovacím mechanizmom začal v septembri 2018, čiže funguje že už 14 mesiacov do 31. oktobra 2019, takže momentálne ešte sa zvažuje mesačné predlženie, takže nie je to celkom na konci. Monitorovací mechanizmus sa začal v apríli 2018 a skončí sa diskusiou o, konco, o konečných výsledkoch. E, zatiaľ ešte nie je jasné, kedy táto diskusia nastane. E, je k dispozícii aj správa o pokroku o nej bude diskutovať ehm, ten záverečný okrúhly stôl, takže možno by bolo dobre sa pozrieť potom na to, aké budú výsledky tejto diskusie, pretože tak ako pri akomkoľvek projekte financovaného zo zdrojov komisie, ehm, musia príjemcovia predložiť podrobnú finálnu správu komisii. Pokiaľ ide o otázku ehm, na to, aké je stanovisko komisie. Bohužiaľ nie je Vždy sme priamo na mieste v teréne, ale e, mechanizmus uplatňovaný zo strany Chorvátska, rôznych medzinárodných organizácií a mimovládok. E, k tomu ešte dostaneme záverečnú správu. V každom prípade E, nejaké sankcie smerom na chorvátske orgány neprináležia e, komisii, ale chorvátským príslušným orgánom. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto sa dostávame na záver našej diskusie e, na, na túto tému a prechádzame na bod 25, bod rôzne. bod 26. Nasledujúce schôdze sú naplánované na 11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 tu v Bruseli a následne 12. novembra od 9.00 do 12.30 a potom od 14.30 do 18.30 opäť v Bruseli. Ďakujem.